friends, you are warmly welcome. Drahí priatelia, ja všetkých vás srdečne vítam na tomto našom celodňovom podujatí pod zaštitou Eurofound. Ja ako podpredsednička výboru pre zamestnanosť môžem povedať, že ma veľmi teší, že vás tu dnes vidím. Máme tu za parlament. Môžem povedať, že máme veľmi úzke vzťahy z Eurofound Dostávame totiž množstvo čísel, a faktov, ktoré sú veľmi užitočné v našej politickej práci. A preto nás teší, že môžeme dnes otvoriť v tejto chvíli dnes zaujímavý, veľmi zaujímavý program nášho celodenného podujatia Zaujíma nás aj to, čo sa deje mimo Európskeho parlamentu, aj mimo Európy. Niektorí sme boli dosť prekvapení po zvolení Donalda Trumpa a Spojených štátoch amerických. A po tomto volebnom výsledku nového prezidenta, teda po zvolení tohto nového prezidenta sme dospeli možno nejak tak prekvapivému záveru. A síce, že sa domnievame, že demokratické inštitúcie musia dokázať občanom jasným, merateľným spôsobom, že dokážeme zlepšiť ich životy politikov a na to sa chceme zamerať aj dnes pri našich diskusiách. A musíme to dostať aj do praxe, do denodenného života našich občanov. My naozaj chceme príjmať rozhodnutia, ktoré budú prospešné pre eh, našich pracujúcich občanov v ich každodennom živote. Veľmi ma teší, že vás tu vidím v takom hojnom počte. Rozhodli ste sa začať svoj deň s nami, v našej prítomnosti. Máme naplánovaný program až do neskorého popoludnia. Začneme však najskôr úvodom, ktorý predniesie riaditeľ Eurofound, pán eh, Juan Hernández Valdez. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Pani predsedajúca, je mi potešením privítať všetkých aj v mene Eurofound na tejto konferencii a som veľmi vďačný aj Európskemu parlamentu, najmä výboru pre zamestnanosť za to, že spolu s nami organizujú toto významné podujatie. Ide o spoločné naše úsilie, z ktorého mám veľkú radosť. Chcem sa poďakovať pánovi predsedovi Tomasovi Hendelovi, ktorý tu tiež veľmi nemôže byť prítomný osobne. A tiež ďakujem tebe, Marita, za milé slova na úvod v mene výboru. A tiež chcem oceniť účasť pána poslanca Pirinského a ďalších poslancov. Názov Zmena pracovných podmienok v Európe to je téma, o ktorej dnes chceme celý deň hovoriť. A tiež sa chceme zamerať na to, čo predstavuje lepšiu prácu, čo môžeme urobiť, aby sme dosiahli um, lepšiu kvalitu práce. Toto všetko sú otázky, ktoré nie sú nové. Otázky zamestnanosti a nových pracovných podmienok sú uh, na programe od uh, vytvorenia, od vzniku samotného európskeho projektu článku 151 zmluvy sa e, to pôvodne zadefinovalo v súčasnosti, teraz je na programe téma zlepšenia pracovných podmienok e, aj je vzhľadom na pretrvávajúcu nezamestnanosť. Zlepšenie e, životných podmienok aj pracovných podmienok je hlavným predmetom práce Eurofound. Na toto sa zameriavame a toto chceme dosiahnuť aj v praxi. Aj keď tieto ciele nie sú nové, existujú od začiatku, neznamená to, že by neboli už aktuálne v súčasnosti. Práve naopak, vzhľadom na vývoj v poslednom desaťročí sú zrejme ešte relevantnejšie než pred niekoľkými rokmi. Všetci vieme, že Máme za sebou eh, nedávnu krízu, ktorá začala ako finančná kríza, potom sa z nej stala menová kríza a späť sa vrátila ako sociálna kríza a napokon mala za následok zníženie dôvery v európske inštitúcie a nižšiu podporu pre celý európsky projekt integrácie. Pracovné miesta sú dôležité. Máme dobré správy, pretože ten mierny proces hospodárskej obnovy dokázal eh, vrátiť mieru zamestnanosti až na úroveň z obdobia pred krízou, ale ešte stále je čo zlepšovať. Eh, nie je dôvod na príliš veľkú radosť. A taktiež eh, kvalita práce je tiež veľmi relevantná ako aj blaho pracovníkov. Dobré pracovné podmienky majú dopad na kvalitu života stovek miliónov ľudí v celej Európe. Nízka kvalita práce sa totiž neukončí e, skončením pracovnej doby. Má e, dopad na e, celý život našich občanov. Kvalita práce je tiež podstatná, ak chceme, aby Európania dokázali pracovať dlhšie. Vieme, že je to výzva, vieme, že je to cieľ, ktorý chceme predsadiť vzhľadom na starnúce obyvateľstvo v Európe a chceme, aby teda občania vládali pracovať dlhšie, musíme zaistiť lepšiu prácu. Dobrá správa spočíva v tom, že vieme, že tu nejde o obetovanie kvality práce pri e, konkurenceschopnosti. Kvalita práce totiž môže byť určujúcim faktorom pri e, využití plného potenciálu pracovnej síly. Taktiež e, to má vplyv na angažovanosť pracujúcich ľudského kapitálu, taktiež to má vplyv na ich schopnosť inovovať. Toto všetko sú podstatné faktory, ktoré zvyšujú a môžu prispieť k produktivite práce a ku konkurenceschopnosti. Podľa našich údajov, žiaľ, keď sa pozeráme na to, ako, aká je kvalita práce európskych občanov, zhruba 12 z nich označuje ich prácu za nekvalitnú. Toto je číslo, ktoré eh, predstavuje viac ako 40 miliónov ľudí, teda Zhruba to zodpoveda veľkosti mojej krajiny Španielska, ktorá je relevantným členom Európskej únie. Našim mandátom je poskytovať poznatky snahe vyvinúť lepšiu politiku práce a taktiež príjmať rozhodnutia, ktoré by zlepšovali pracovné podmienky a aj životné podmienky občanov. Dnešná konferencia bude zameraná na predloženie tejto našej správy správy o šiestom prieskume európskych pracovných podmienok. Mm, ide o najvýznamnejší zdroj údajov, vďaka ktorému môžeme plniť mandát, informovať vás lepšie, aby ste prijímali lepšie politické rozhodnutia a tiež, aby sme lepšie pochopili kvalitu pracovných miest a pracovné podmienky v Európe, ale aj mimo Európy. Výbor pre zamestnanosť využíva tieto naše udalosti využíva e, ECOSOC, e, sociálny partner Európska komisie, ale aj na medzinárodnej úrovni sa tento dokument využíva. Využíva ho napríklad e, aj Medzinárodná organizácia práce, aj OECD. Táto správa poskytuje údaje, ktoré sú relevantné v mnohých iniciatívach, ktorých sa hovorí tu v Európskom parlamente a aj v iných inštitúciách, napríklad strategický rámec o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, a tiež vyváženie súkromného pracovného života. E, tu ste vyzvali komisiu, aby predložila rozsiahly balík, zmierovací balík a tiež e, a ďalšia širšia diskusia o európskom pilieri sociálnych e, práv. Začali sme teda ja som tam ešte nebol, ale Eurofound začal implementovať a vypracúvať tieto prieskumy pred 25 rokmi a v priebehu rokov sa to dosť zásadne zmenilo. Pôvodne to bol len um, nástroj ad hoc, kde sme kládli zhruba 30 otázok, ktoré sa zameriavali najmä na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci v roku 2015. Výsledky zahrňali odpovede zo viac ako stovky otázok. Snažili sme sa o čo najpresnejšie znenie, tak aby sme sa dopracovali k čo najvystižnejšiemu popisu práce. Výsledný popis pracovného života vychádza z poznatkov tých, ktorí sú najlepšie informovaní, teda samotní pracovníci, ktorí majú dennodenné priame skúsenosti viac ako 40 tisíc, konkrétne 44 tisíc pracovníkov sa vyjadrilo k svojim skúsenostiam v priebehu 45 minút na pohovoroch, kde odpovedali na otázky. Teda vďaka tomu sme získali eh, bohaté spektrum informácií, ktoré zhrňame tomto prieskume. Tento šiestý prieskum nepopisuje e, nejaké zásadné e, rýchle zmeny. Zvýšila sa účasť žien, taktiež počet pracujúcich sa celkovo zvýšil. E, v priemere Európsky e, pracujúci je však muž e, v strednom veku, pracuje na plný pracovný úvezok, je trvalým zamestnancom, e, má relatívne nízko postavenú funkciu v malom a strednom podniku. Toto je teda prieme. Čo sa týka pracovných podmienok, tie sú do veľkej miery, tu sú pracovníci teda do veľkej miery spokojní, aj so vzťahmi s kolegami, s nadriadenými, riešia problémy a učia sa práci, ale na druhej strane mnoho z nich Vysoký počet z nich sa vyjadrilo, že ich intenzita práce je relatívne vysoká a taktiež na pracoviskách, kde pracujú zastupcovia oboch pohlaví, sa vyskytujú e, často rôzne riziká a tiež sa vyjadrili k tomu, že aj sociálne aspekty môžu mať vplyv na spokojnosť či nespokojnosť v ich práci. V priemere sme zistili obrovské rozdiely medzi um, jednotlivými krajinami. Nielen medzi krajinami, ale aj medzi jednotlivcami. Zistili sme aj veľké rozdielnosti e, z hľadiska rodovej príslušnosti, povolania sektoru, veku. Aj toto je veľmi dôležité zohľadniť a uvedomiť si, Tento šiestý prieskum dokazuje, že sme dosiahli e, zrejme najvyššiu úroveň v tomto prieskume z hľadiska diverzity aj z hľadiska rodového zastúpenia. E, svet sa mení a s ním sa menia práca, nie je jednoduchá, ani zďaleka, práve naopak je čoraz zložitejšia, komplikovanejšia. Uvediem niekoľko príkladov, napríklad e, osoby samostatne zárobkovo činné často e, nemajú jasný prehľad o svojom e, štatúte. 13 osôb SZČO bez e, ďalších zamestnancov má len jedného priamého klienta, nemajú žiadne schopnosti zamestnať ďalších podriadených alebo prijímať nejaké významnejšie rozhodnutia a považujú sa v podstate v skutočnosti za ekonomicky závislých pracovníkov. Je to 1% všetkých pracujúcich v Európskej únie a aj keď ten pomer relatívne nízky, predsa len ide o dosť vysoké počty. Kedysi e, jednoznačný pojem e, miesta, kde sa vykonáva práca, už nie je také jednoznačné. 11 pracujúcich v Európskej únii využíva informačné komunikačné technológie, aby pracovali mimo e, sídla zamestnávateľa a minimálne 3 štvrtiny pracovného času denodene alebo viackrát do týždňa pracujú z domu, pracujú z auta pracujú eh, v sídle klienta, vo verejných priestoroch a tak ďalej. Pracovné podmienky sú odlišné od tradičných pracujúcich, eh, o ktorých som hovoril na úvod. Sú isté eh, výhody, čo sa týka flexibility pracovného času, ale na druhej strane majú nižšiu mieru možnosti vyvážiť súkromný a pracovný pomer, pracovný život Toto sú teda príklady, ktoré nám dokazujú čoraz viac sa meniace pracovné prostredie, ktoré sa neprejavuje vo vysokých číslach. Rozhodovací proces v európskych inštitúciách, národné vlády, sociálni partnery musia zohľadňovať všetky tieto zmeny, aby lepšie pochopili otázky kvality práce, ako to súvisí s vnímaním a pracujúcich svojho pracovného života a tiež ako to e, ovplyvňuje výkonnosť, produktivitu firieme. Naša dnešná konferencia vám približí výsledky tejto rozsiahlej analýzy štúdie, šiestej štúdie. Prvé závery sme prezentovali už pred niekoľkými mesiacmi. To, čo je teraz v dispozícii, je rozsiahla analýza všetkých údajov. A aby sme to ešte doplnili, všetky tieto údaje, čísla, vyzývame vás, všetkých aktérov, aby ste sa vyjadrili v paneloch, aby ste diskutovali o témach, ktoré tu v tomto prieskume pokrývame, tiež s ohľadom na politické rozhodnutia, reakcie a na oblasti, ktoré si vyžadujú e, príjmanie rozhodnutí prvým panelom, aby sme začali i hneď. Konkrétne e, moja kolegyňa Agnès Parantirion nám priblíži um, niektoré trendy, niektoré smerovania, tiež nám dokáže, ako môžeme uh, zoskupiť uh, odborné profily v Európe, aby sme zvyšili kvalitu práce. Kvalita práce sa často vníma ako nejaký um, presne stanovený rámec, ktorý často nezohľadňuje vývoj cyklu, dajme tomu. A preto v druhej časti budeme diskutovať o otázkach, ktoré súvisia s faktormi, ktoré môžu zvýšiť udržateľnosť práce eh, v priebehu života, teda prvky, ktoré ovplyvňujú meniace sa potreby jednotlivca a tiež eh, čo ovplyvňuje aj meniacu sa prácu, najmä s ohľadom eh, na potreby zosúľadiť pracovný a súkromný život. Neskôr ďalej rozšírime rámec, nebudeme sa venovať iba Európe, ale globálnemu rámcu. Ehm, kvalita práce je dôležitá pre Európu, ale je dôležitá aj pre pracujúcich na celom svete. Je to relevantné aj v globalizovanom svete. Musíme si uzrejmiť, na akom základe chceme rozvíjať tento globalizovaný svet, či chceme, aby pracovné podmienky e, prispievali ku konkurencieschopnosti a ďalej, či máme informácie už dostatočné, alebo či potrebujeme ďalšie informácie, aby sme dokázali porovnať e, naše podmienky tu v Európe a v iných regiónoch sveta. Aj tomu sa budeme venovať v treťom paneli. Je to nabitý program, zohľadňuje však význam víziev, ktorým čelíme. Ako tu už zaznelo, ak chceme, aby naše pracujúci vládali dlhšie pracovať, bude si to vyžadovať zvýšenie kvality práce, aby sa tým zvyšovala konkurenceschopnosť, ale predovšetkým nezamestnanosť a nízka kvalita práce má za následok eh, znižovanie dôvery Naopak, e, kvalitnejšia práca, lepšie pracovné podmienky e, zaistia vyššiu angažovanosť pracovníkov. Dúfam, že aj naša konferencia prispeje k tomu, že sa nám podarí dosiahnuť tento cieľ. A dnes, e, teraz, ak dovolíš, by som ťa pozval, aby si nám priblížila zistenia a závery tejto štúdie. I start again. Uh, good morning, everybody. Takže ešte raz začnem. Uh, tá otázka, ktorú nám položila pani predsedniča na začiatku, ako môžeme vlastne zlepšiť život ľudí. Jedným zo spôsobov, ako sa dá zlepšiť život, je práve kvalita práce a presne o tom to je tá správa. Ak si to prečítate, tak uh, na to prídete, pretože to je jeden zo spôsobov, ako zlepšiť uh, kvalitu života ľudí a dôkazy sú naozaj veľmi mnohé. Veľmi som hrdá na to, že vám môžem prezentovať tieto výsledky. Naozaj je to najväčší takýto prieskum, ktorý sme doteraz robili kvôli počtu krajín, pretože e, bolo to 28 krajín, Norsko plus Šve, Švajčiarsko plus e, definované kandidátske krajiny. Bolo to najväčší počet e, rozhovorov, 43 800 rozhovorov a ďakujem vám aj Španielsku, aj Slovinsku, ktorí nám dôverovali a dali nám isté vzorky, tak povediac, takže využívame vlastne výsledky aj ich prieskumu na národnej úrovni. A je to najväčší prieskum v nadväznosti na komparatívny prieskum, ktorý vôbec existuje v tej, tomto svete práce. Je plný informácií a naozaj dôležité sa na to zamerať. Pokiaľ ide o túto prvú správu, neviem vlastne, ako fungujú tie diapozitívy, Mohli by sme prejsť na ďalší diapozitív a ďalší. Pokiaľ ide o túto prvú e, správu, chcela by som vám e, dať nejaký obraz o tom, ako vlastne vyzerajú pracovné podmienky v Európe a chcem sa zamerať aj na kvalitu práce. 5 dôvodov je, prečo sme vlastne sa zamerali takýmto spôsobom. V prvom rade ide e, o článok 151 základnej zmluvy a ide tam vlastne o to, že sa Únia e, zavezuje e, k zlepšovaniu pracovných podmienkov, podmienok v rámci so, subsidiarity. A samozrejme, že existuje množstvo dôvodov, ako vlastne sa e, kvalita práce spája s patričnou zamestnanosťou a s dlhšími pracovnými životmi. Okrem toho, na miestnej úrovni máme veľmi veľa príkladov toho, že kvalita práce je dobrá, na zlepšenie e, zdravia, e, celkového pocitu blahobytu a produktivity. Štvrtý dôvod, prečo sme sa rozhodli vlastne urobiť e, tento prieskum takýmto spôsobom podporovať. Sme chceli aj isté ciele politiky a hlavne pokiaľ ide o rodovú rovnosť a keďže nakoniec pravdepodobne je pred nami ďaleko viac e, zmien, pretože tento svet práce e, naozaj čeli obrovským zmenám. Je veľmi dôležité mať nejakého sprievodcu alebo nejaký maják, nejaké svetlo. A tá kvalita práce môže byť týmto nástrojom, ktorý môžeme používať na monitorovanie nášho pokroku a zisťovanie toho, že či vlastne kráčame správnym smerom. Takže toto sme chceli vlastne e, si otestovať a toto sú výsledky. Čo nám vlastne tento prieskum povedal? Tento prieskum potvrdil, že kvalita práce je multidimenzionálna a čo sa snažíme robiť? Snažíme sa vám ukázať to, že kvalita práce to nie je prázdne, abstraktné slovo, je to niečo veľmi konkrétne, pokiaľ ide o životy ľudí a prácu ľudí a samozrejme, že má rôzne e, tvary, pokiaľ ide o typ zamestnania, rodovú príslušnosť a tak ďalej. A veľmi dôležité je vlastne sa presunúť z týchto abstraktných koncepcií späť do reality. Ďalší bod. Vypracovali sme e, sedem rôznych indexov a ďakujem Francisovi Greenovi a jeho kolegovi Darekovi Mustafovi, ktorý nám pomáhal. A každý z týchto siedmých indexov sa spája s lepším skúsenostiami, pokiaľ ide o pracovný život vo všetkých smeroch. Takže toto je vlastne odpoveď na tú otázku. Tretí bod. Istý pokrok e, sme dosiahli, pokiaľ išlo o štyri takéto indexy. E, hlavne iš sme mysleli na to, že či je to v súlade s tými investíciami, ktoré sme do toho vložili a či to bolo dostatočné. Istý pokrok sme zaznamenali, ale mm, vo všeobecnosti sa zvýšila tá diverzita a musíme sa zamerať na tieto otázky. A nakoniec snažíme sa zosyntetizovať istým spôsobom informácie v nadväznosti na kvalitu práce a zamestnania v Európe. Našli sme 5 takýchto rôznych profilov, pokiaľ ide o rôzne typy práce. Spôsob, ako sme reagovali rôznym spôsobom ovplyvňuje rôzne skupiny. Samozrejme, že môžeme tieto informácie naozaj využiť na to, aby sme prispôsobili vlastne rozhodovanie o istej politike. Ďalší slajd. Predtým, ako vám Eh, budem prezentovať týchto sedem eh, indexov kvality eh, práce, vám poviem ešte toto, čo je veľmi dôležité. Kvalita práce v prvom rade je ovplyvňovaná segregáciou, pokiaľ ide o rodovú príslušnosť. Ako veľmi dobre vieme, naozaj to má rôzne tvary. Naše údaje dokazujú istý pokrok mladí eh, muži vlastne robia eh, častejšie už neplatenú prácu, kdežto ženy samozrejme, eh, pokiaľ ide o ich prácu, častokrát sú neplatené za to, čo robia. Pokiaľ ide o ženy manažerky, tam sa trošičku zvýšil ich počet, ale 33 eh, je vlastne riadených ženami, ale zapamätajte si, že len 21 takých eh, pracovných eh, príležitostí existuje, ktoré sú zmiešané, pokiaľ ide o rodovú príslušnosť. A toto je veľmi dôležité v nadväznosti na určovanie rodovej kvality Ďalšou charakteristickou črtou e, zastúpenie e, zamestnancov, rozsah a e, dosah vlastne takého to zastúpenia zamestnancov je rozdielny v rôznych krajinách. A toto má patričný dopad na vzťah k práce, akým spôsobom sa prerokujú isté veci a kedy sa to prerokuje a tak ďalej. Naše údaje majú tendenciu vlastne potvrdzovať, že práve tento hlas e, zamestnanca je veľmi dôležitým prostriedkom nadväznosti na kvalitu práce. A teraz e, by som chcela povedať niečo o tých indexoch. Prvá vec, ktorú vám chcem povedať. Zabudovali sme indikátor, ktorý e, sa vlastne vzťahuje na tú úroveň práce. To znamená, že sme sa snažili využiť všetky informácie, ktoré sú dostupné a extrahovať tie informácie, ktoré sú dôležité pre osobu, ktorá vykonáva tú prácu. Dôvod, prečo sa zamestnávame na to pracovné miesto, to je práve tá úroveň, na ktorej existuje istá zmluva. Zmluva medzi jednotlivcom a e, spoločnosťou, firmou. Takže toto je vlastne tá úroveň, na ktorej sa to reguluje. Toto je veľmi dôležitá úroveň, pretože tá vlastne dáva istú legitimnosť a tam sa dá naozaj zasahovať. Druhá veľmi dôležitá informácia je, že keď využijeme a robili sme veľmi veľa a samozrejme výskumov v nadväznosti na kvalitu práce. Na základe týchto informácií sme sa snažili naozaj dať dokopy tie veci, ktoré sú dôležité, ktoré, na ktorých záleží, ako vlastne mať e, prácu, ktorá je kvalitnou prácou. E- a z patričných štúdií sa uh, jasne dokázalo, že toto má veľmi dôležitý vplyv na zdravie a na blahobyt človeka v pozitívnom aj v negatívnom slova zmysle. Takže naozaj musíme v podstate budovať na tomto výskume a um, mali sme patričné dôvody, prečo sme si vybrali tieto informácie. A ďalšie indexy, vidíte ich teraz na uh, tom diapozitíve, Možno, že e, sú to dosť abstraktné názvy, ale každý z týchto e, sa založ, zaklada asi na 13 indikátorov s výnimkou e, príjmu, zám, pretože samozrejme, že ľudia sú v rôznych situáciách a vždy musíme vlastne tieto abstraktné pojmy istým spôsobom preklopiť do reality. Tretia informácia, to máte na ďalšom diapozitíve Čím je vyšší index kvality, tým je to lepšie s výnimkou e, vysokej intenzívnosti práce, pretože vysoká intenzívnosť nie je veľmi dobrá. Štvrtá informácia a istým spôsobom aj rada. Niektoré indikátory majú len pozitívne charakteristické črty, niektoré iné majú pozitívne aj e, negatívne. Takže prosím vás, neporovnávajte tieto hodnoty. Naozaj sú to vlastne hodnoty medzi 1 až 100 a potrebné je hodnotiť ich všetky dokopy. Takže toto je tých sedem indexov a zmien, ktoré sa ustavične menia a na tomto ďalšom diapozitíve vidíte, že neviem, kde je ten ďalší diapozitív. Takže máme taký trend, indexy v nadväznosti na alebo indikátory v nadväznosti na e, tieto e, rozmery. Výsledky dokázali, že je vlastne istý pokrok, pokiaľ ide o e, pracovné zručnosti. Viac ľudí používa počítače, takže sú dôvody. A takisto aj tá úroveň práce v rámci komunity sa zvyšuje a zvyšuje sa aj odborná príprava, ktorú dostávajú ľudia. Ďalší index e, nám ukazuje isté zlepšenie, pokiaľ ide o kvalitu e, pracovného času. Hlavným dôvodom je zníženie pracovného času. A pokiaľ ide o sociálne e, prostredie, tam sa to veľmi nezmenilo, zmenilo sa to skôr, pokiaľ ide o e, mužov. Ako veľmi dobre viete, tie dôvody zmien sú rôzne. Niektoré sa týkajú štruktúry e, v zamestnaní, niektoré zlepšenia samotných pracovných podmienok. Tie údaje, ktoré máme, nám majú tendenciu poukazovať na to, že vlastne pokiaľ ide o tú krízu stredného veku, že to ovplyvňuje aj samozrejme prácu. A ďalším indexom je in- intenzita práce. Vidíme samozrejme, že od roku 2005 sa znížila, ale od roku 2010 sa zase zvýšila tá intenzita, takže to nie sú veľmi dobré správy. A keď sa pozriete na to, akým spôsobom sa to prezentovalo, akým spôsobom prebiehali zmeny je ďaleko väčšia nerovnosť a ďaleko e, väč, väč, vyšším spôsobom sa toto celé vyvíja. Takže naozaj je potrebné tomuto venovať pozornosť. Prešla by som na ďalší indikátor. A teraz by som chcela aj objasniť tie charakteristické črty. Tento prvý diapozitív, pokiaľ ide o príjem, zárobok, použili sme naozaj skutočnú úroveň takéhoto zárobku a toto je dôvod, toto je niečo, na čo by som vás chcela upozorniť, pretože sme sa zamestnávali na charakteristické črty tohto pracovného miesta, ktoré môže sledovať externá osoba. Snažili sme sa využívať objektívne údaje a tie informácie o tom, že či ľudia sú dobre zaplatení alebo nie, to je samozrejme súčasť tohto prieskumu, to je dôležité, ale uh, toto nie je súčasť vlastne tohoto indikátora v nadväznosti na e, zárobok. Ďalší indikátor, fyzické životné prostredie. Toto je index, kde máme údaje od roku 1991. Čo nám tieto údaje poukazujú od roku 2010 vlastne e, pokiaľ ide napríklad o manipuláciu s nebezpečným materiálom, s chemikáliami a tak ďalej. Zvýšili sa tieto práce aj pokiaľ ide o ženy. Ďalšie indikátory. Toto je intenzita práce. A pre nás toto je jedna, jedna z oblastí, ktoré sú najobľúbenejšie. Intenzita práce. Čo to je? Keď pracujeme rýchlejšie, prichádza k in, väčšej intenzite, keď ste tak povediať hustejšia tá práca, čo znamená, že máme menej prestávok a vlastne uh, ustavične z, uh, z jednej uh, úlohy pracovnej prechádzame na druhú a potom samozrejme musíme robiť isté rozhodnutie v nadväznosti na to, že čo musíme urobiť, čo je naozaj urgentné, čo musím spraviť, pretože musím takúto e, správu vypracovať a tak ďalej. Ďalšia dimenzia. To je niečo, čo je neviditeľné pre tých externých e, ľudí a to je emocionálna e, záťaž. A chcela by som prejsť ešte na ten predchádzajúci diapozitív. Je to veľmi dôležité, pretože to naozaj, dá sa povedať, nám očerpáva veľmi veľa energie. Keď sa pozrieme na to, ako je to zastúpené, pokiaľ ide o rôzne v podstate zamestnania. Vidíme, že e, tí, ktorí prevádzkujú e, rôzne stroje, tí sú vlastne pod značnými požiadavkami. Títo servisní pracovníci sú e, naozaj dosť zaťažení a, a vidíme, že tí profesionáli a manažery, tí vlastne zakúšajú z každého rožka troš, by sa dalo povedať, v nadväznosti na všetky tieto ukazovatele. Pokiaľ ide o kvalitu pracovného času, dve, dva body, ktoré by som chcela zdôrazniť. V prvom rade, priemerný počet pracovných hodín e, má vlastne tendenciu klesať v Európe. Je to vlastne všeobecný trend, ale čo sa zvyšuje, je práca v nedelu a o tom sme diskutovali niekoľkokrát na tomto mieste. A to, čo nazývame e, presah, tak povediať, z hranice. 22 e, zamestnancov tvrdí, že pracuje počas pra- voľného času na to, aby vlastne splnila tie požiadavky, ktoré sa na nich e, kladú. A 12 ľudí pracuje niekoľkokrát mesačne Eh, dlhšie na základe pomerne eh, veľmi krátkeho oznámenia. V Európe máme veľmi veľa skúseností v nadväznosti na management a eh, rokovanie o flexibilite, o pružnom pracovnom čase. Piatým indikátorom je sociálne prostredie. Pokiaľ ide o tieto indikátory, tu máme pozitívne prvky, ako je napríklad sociálna podpora zo strany kolegov, manažerov a tak ďalej. Takisto máme aj tie kvality e, vodcovstva, tie manažerské kvality e, podchytené, do akej miery nám rešpektujú, do akej miery nám pomáhajú vykonávať svoju prácu, rozvíjať sa, ale máme aj negatívne indikátory. A na tomto diapozitíve vám e, prezentujeme to, čo nazývame E, nepriaznivé sociálne správanie. Môže to byť násilie na pracovisku, ktoré hlási 50 pracovníkov a toto násilie má rôzne tvary. Hlavne to hlásia ľudia v zdravotníctve, vo verejnej e, správe a v doprave. Toto je niečo, čo bolo už veľmi dlho sme si toho boli vedomi na európskej úrovni a naozaj prebieha sociálny e, dialog. Proste je to iniciatíva, ktorá sa rozvíja v tejto oblasti. Ďalší diapozitív, toto je veľký úspech, pretože naše údaje poukazujú na to, že tam prišlo k zlepšeniu. A musím ale každopádne vlastne vás upozorniť na isté nuancy. V prvom rade je potrebné počiarknúť, že zostáva pomerne veľké percento, asi 21 miliónov pracovníkov, takých, ktorí e, žiadali od, odbornú prípravu, ale nedostali takúto odbornú prípravu. A obyčajne odborná príprava sa dáva tým, ktorí majú najlepšie zručnosti a ktorí v podstate sú najštudovanejší, tak povediať, pokiaľ ide o e, tieto vzťahy a dá sa povedať, že trvanie tohto, tejto odbornej prípravy je vo všeobecnosti veľmi krátke. Takže e, vlastne toto bola e, dôraz, e, pokiaľ ide o európsku politiku zamestnanosti. A, a toto musíme naozaj zvažovať. Ďalší indikátor. Vyhliadky. A ako sme hovorili, toto sú vyhliadky, pokiaľ ide o pracovné miesto, Eh, mali by sme, hádam, tri veci zdôrazniť. V prvom rade, keď sa pýtame našich respondentov, keď sa pýtame ľudí, ste eh, osoba samostatne eh, zárobkovo alebo ste zamestnanec, mnoho osôb nám odpovedalo, neviem. Naozaj sme si museli vypracovať dotazník, ktorý by tomuto zodpovedal. Je to dosť dôležité ako zistenie. Druhá záležitosť, ak naozaj e, zberiete do úvahy aj istú skupinu e, samostatne zárobkovo činných osôb v rámci tých zamestnaných osôb, je to špeciálna skupina. Máme takých e, ľudí, ktorí sú naozaj samostatne zárobkovo činní, nemajú zamestnávateľov, tak povediať. A je to naozaj ekonomicky nezávislý pracovník. To začalo v mnohých krajinách. V našich krajinách napríklad to funguje, ale v mnohých iných krajinách e, to e, spôsobuje obrovské problémy. Ale samozrejme, že sú aj takí, ktorí e, majú veľmi nízke príjmy a majú pritom vlastne zamestnávateľa napriek tomu, že sú samostatne zárobkovo činné. Toto sú veci, na ktoré sa budeme musieť zamerať. A keď použijeme týchto 7 index, čo nám to hovorí? Ďalší diapozitív, prosím. Zistenie je také, že vlastne neexistuje nejaká perfektná práca veľmi veľa údajov sme brali do úvahy, ale vždy samozrejme e, musíme istým spôsobom spraviť nejaký kompromis. Môžeme sa pozerať na novú pracovné miesto, môžeme sa snažiť toto miesto zlepšiť. V každom pracovnom, na každom pracovnom mieste je možnosť to zlepšiť. A častokrát, bohužiaľ, sa vlastne stretávame e, aj s klamstvami, pretože e, ak by sme mali zlepšiť kvalitu práce, a toto je naozaj zarážajúce zistenie v nadväznosti na analýzu, pretože tá analýza nám e, naozaj poukázala s výnimkou niekoľkých výnimiek, že keď zlepšíme kvalitu práce a naozaj sa to potom spája s ďaleko lepšími skúsenosťami, pokiaľ ide o pracovný život. Takže môžete začať e, s jedným z týchto indexov a pravdepodobne to bude ovplyvňovať e, prac a e, prácu a tým pádom bude ten pracovný život lepší. Index, ktorým meriame vlastne tieto veci, je veľmi veľký, pretože tam ide aj s pocitom šťastia, s pocitom blahobytu, so zdravím, s menším vynechávaním eh, a tak ďalej. Keď hovoríme o počte absencií, alebo keď vychádzame z pocitu, že práca je zmysluplná, tak tento pocit na osobnej úrovni je veľmi dôležitý a potom máme aj motiváciu. Lepšia sociálna atmosféra, rovnováha pracovného a osobného života a udržateľná práca. Vidíme, že výhody zlepšenia kvality práce sú oveľa väčšie než len výhody jednotlivca v našej spoločnosti. A to len potvrdzuje, že kvalita práce je dôležitým politickým inštrumentom, nástrojom, ktorý naozaj treba skúmať. Záverom, dlho som hovorila o indexoch, čo známajú a tak ďalej, ale ako sa staviame ku kvalite práce v Európe, máme ju niekde v zmluve, zakotvenú. Využili sme štatistické metódy a zoskupili sme prácu podľa rôznych kombinácií a úrovní kvality práce a zistili sme, že existuje 5 kategórií pracovných miest s rôznymi profilmi e, kvality práce. Prvá skupina voláme tiež e, high flying skupina, tá je pozitívna vo všetkých aspektoch, až na intenzitu práce a kvalitu pracovnej doby. 22 pracovných e, miest spadá do skupiny high flying. Druhá, tu nazývame smooth running. Tá je pozitívna vo všetkom okrem kvalifikácia, zručnosti a zárobkov. A to je 25 pracovných miest. Tretia skupina ako aktívna manuálna práca a jej hlavným, hlavnou črtou je, že ide predovšetkým o prácu fyzickú. Sú pozitívne, pokiaľ ide o sociálne prostredie, zárobok, sem spada 22 pracovných miest. A potom sú tu dve kategórie, ktoré sú negatívnejšie. Prvú nazývame pod tlakom, to sú také pracovné miesta, ktoré sú pozitívne, pokiaľ ide o skúsenosti, zručnosti a pokiaľ ide o zárobok a vyhliadok do budúcnosti, ale sociálne prostredie, kvalita manažmentu, sociálna podpar, podpora a tak ďalej, nepriaznivé sociálne chovanie, to eh, je veľmi častejšie, je to vysoká úroveň intenzity práce, nižšia kvalita pracovnej doby a posledná kvalita ako poor quality, ako nekvalitné. A tu sú všetky aspekty či dimenzie, ktoré sú skúmané negatívne. A ako spojiť pracovné miesta s kvalitou pracovného života. Modrá je dobrá, modrá je farba európskej vlajky, oranžová je menej dobrá a na tejto priesvitke vidíme, že v tých dvoch najvyšších kategóriách pracovníci e, uvádzajú subjektívnu spokojnosť s pracovným životom, s podmienkami aj s rovnováhou, pracovný, súkromný život, aj pokiaľ ide o držateľnosť a ďalšie aspekty. U aktívnych manuálnych pracovníkov respondenti majú pozitívne skúsenosti, ale majú obavy, pokiaľ ide o udržateľnosť svojej práce. A tie posledné dve skupiny, tak tam sú negatívne skúsenosti s pracovným životom. To sú veľmi dôležité informácie, pretože podľa politiky, ktorú sme vyvinuli, sa zdá, že pravdepodobne že dopad bude rôzny na rôzne skupiny ľudí, na rôzne pracovné skupiny a bude mať vplyv aj na také cieľa, ako je konkurencie, schopnosť. No a záverom, na zhrnutie, pripomeňme si, že e, povolanie a pohlavie zohráva významnú úlohu, keď chceme zadefinovať kvalitu pracovného miesta. Dochádza ku štrukturálnym zmenám, Národné politiky a praktiky môžu zohrať významnú úlohu. Môžeme sa navzájom od seba učiť a kvalita pracovného miesta je nástrojom, ktorý súvisí s pozitívnym vnímaním pracovného života. Môžeme diskutovať o tom, akým smerom ide ten kauzálny reťazec, ale to je možno aj taký začarovaný kruh, ale v každom prípade v Európe je veľmi dôležité, aby sme získali, dosiahli kompromis, aby sme sa naučili, ako sa dostať do situácie, kedy na tom získajú všetci. Výhody kvality pracovného miesta sú širšie než len výhody e, individuálne, to som už viackrát opakovala, ale myslím, že by sme to mali neustále zvorazňovať. Rôzne profily pracovných miest si vyžadujú rôzne politické balíčky. čokoľvek sa schváli, tak to bude mať na rôzne kategórie rôzny dopad a možno by sme mali využiť tu získané informácie na to, ako čo najlepšie vylepšiť pracovný život ľudí. Dimenzia kvality pracovného miesta sa môže vylepšiť kvalitou pracovného prostredia. Je veľa spôsobov, ako dosiahnuť toto zlepšenie. Tiež si myslíme, že je dôležité monitorovať kvalitu prácu v Európe aj v celom svete. Veľa sa hovorí o digitalizácii, globalizácii. a myslím si, že je dobre mať politické nástroje, ktoré by nám z vedeckého hľadiska pomohli hodnotiť tento pokrok. E, ďakujem za pozornosť. Ďakujem za všetky príspevky aj údaje. Ako sme už úvodom povedali, Eurofond je v sledovaní údajov o kvalite pracovných miest. A asi pred 25 rokmi sa s touto aktivitou začalo. Tie analýzy sa potom robili stále hlbšie a sme vám naozaj vďační za vaše informácie, pretože to, čo počujeme, to je vlastne spätná väzba tých 40 e, či 50 tisícov respondentov a každý z nich venoval 45 minút svojho času na to, aby detailne popísali podmienky pracovného, svojho pracovného života. Dovolte, aby som prešla na ďalší bod e, nášho programu. A síce pozvali sme našich európskych sociálnych partnerov, aby sa zúčastnili tohto stretnutia a oni nám, a aby sa s nami podelili o ich pohľad na to, ako je možné zlepšiť kvalitu pracovného života. Požiadala by som všetkých pani Vicentiny, pána Hornung Drausa, Fodena, e, Rolena a Pirinského, aby ste prišli za predsednícky stôl vedľa mňa Michel Servos neprišiel, možno ani nepríde. Uvidíme, či eh, ho niekto náhradí za Európsku komisiu. Máme nejakú informáciu? A začneme. Som rada, že ostatní hostia sú prítomní. A dáme slovo ďalšiemu rečníkovi, ktorý sa bude venovať otázke kvality pracovných miest, vízievam, možnostiam. Na začiatku nášho stretnutia sme už mm, stanovili, že existuje prepojenie medzi kvalitou pracovného miesta a budúcnosťou a stavom ekonomiky. Hovoríme o téme, e, ktorá každodenne implikuje aj našich sociálnych partnerov a preto si s radosťou vypočujeme ich skúsenosti, ich názory. Je to diskusia, ktorú už vedieme veľmi dlho a budeme v nej aj naďalej pokračovať. Budeme hovoriť o kvalite práce a pracovných miest. Hovoríme o výzvach a príležitostiach. Dúfam, že pán Pán Servos mal urobiť úvod, ale keďže tu nie je, tak môže začať pán Vicentini, generálny tajomník e, európskych odborov. Nech sa páči, e, môžete uviezť a porozprávajte nám, aké sú tie výzvy a príležitosti. Ďakujem za toto pozvanie. Bolo naozaj zaujímavé, zaujímavé si vypočuť eh, predchádzajúce vystúpenia Eurofondu a moje ide eh, v podobnom smere. Naše analýzy sú podobné, ale v niektorých prípadoch pesimistickejšie, možno preto, že sme v každodennom kontakte so základňou, s pracovníkmi. Pokiaľ ide o kvalitu práce v Európe, konštatujeme, že dochádza k všeobecnému zhoršovaniu kvality a to z dvoch špecifických, špecifických dôvodov. Na jednej strane je to ekonomická kríza, ktorá nás postihla a ešte sme sa s nej nedostali. A táto kríza samozrejme priniesla žiad, ďalšie negatívne dopady, pokiaľ ide o kvalitu práce, pracovné podmienky a pokiaľ ide sa o samotný život pracovníkov. Na pracovnom trhu sa prijali aj isté štrukturálne opatrenia, ale tieto sa prijali aj na pracovných miestach a tieto mali negatívne dopady tiež. A preto si myslím, že by sme mali prejsť tých sedem ukazovateľov, ktoré ste naznačili, mali by sme si nimi prejsť, aby sme vedeli, čo sa vlastne deje v skutočnosti a čo môžeme urobiť, aby sme mohli čeliť istým negatívnym dopadom, ktoré konštatujeme v teréne. Aké sú perspektívy? Tieto samozrejme závisia od typu e, vášho zamestnania, od typu vašej pracovnej zmluvy. Ako už bolo povedané, týka sa to kariéry, pracovného postupu, ale v súčasnej situácii by som povedal, že tá prvá perspektíva je predovšetkým nájsť prácu a potom sa snažiť ju uchovať. A tu, si, e, tu môžeme skonštatovať, že situácia je veľmi negatívna. Ľudia už jednoducho nemajú nádej na to, že by našli nejaké kvalitné pracovné miesto. Máme v Európe ešte stále 20 miliónov nezamestnaných. a je veľmi ťažké nájsť prácu a samozrejme snažili sme sa aplikovať celú sériu opatrení, aby sa vytvorili nové pracovné miesta, ale veľmi často tieto pracovné miesta sú za veľmi prekerných podmienok, sú to pracovné miesta v atypických negatívnych podmienkach. Ide o živnostníkov, e, často bez sociálneho zabezpečenia a podobne, takže musíme urobiť všetko preto, aby sme tieto perspektívy na pracovnom trhu zmenili. Ďalej, platy, odmeňovanie. Máme k dispozícii údaje, čísla z medzinárodných organizácií, ako je Medzinárodný menový fond, e, OECD a tak ďalej. A čo tieto čísla hovoria? Že vo všetkých európskych krajinách vo všeobecnosti dochádza k priemeru ku poklesu príjmov. A tieto príjmy či mzdy zaostávajú v porovnaní s tým, ako narastá e, produktivita vo všetkých členských štátoch aj dokonca aj v tých krajinách ako v Nemecku či v Polsku, kde došlo k obrovskému nárastu produktivity, tak e, napriek tomu e, mzdy tomu nezodpovedajú, ale rovnako to platí aj pre Taliansko. A skutočné reálne mzdy jednoducho nenarastajú ruka v ruke s nárastom produktivity. Tak to je prvý problém, ktorý musíme vyriešiť, eh, pokiaľ ide o príjmy, o mzdy. A pokiaľ ide o očakávanie, že keď budeme mať lepšie pracovné miesto, budeme mať aj lepší plat. Ak si vezmeme eh, najkvalifikovanejšie najkvalifikovanejších pracovníkov, tak v ich práci sú vystavení čím ďalej tým vyššej intenzite, ale e, žiadny vývoj platový tam nie je, dokonca dochádza k poklesu platu. A ak máme takú spodnú hranicu tej tabulky, keď vychádzame z tých najnižších kompetencií, tak, tak je viacej intenzity ale zároveň došlo skutočne ku poklesu platov pre týchto ľudí. Pokiaľ ide o pracovný čas, e, vo všeobecnosti ste skonštatovali, že pracovný čas sa znižuje, ale položme si otázku, došlo k zníženiu preto, že došlo k lepšej harmonizácii súkromného a, a pracovného života, alebo došlo k zníženiu pracovného času, pretože práca je lepšie organizovaná, alebo sú iné dôvody súvisiace s digitalizáciou, Eh, IKT technológiami a tak ďalej. Určite čiastočne aj toto. O, znížil sa pracovný čas preto, jednoducho, lebo je viacej nezamestnaných a pretože je viacej prekerných alebo nekvalitných pracovných miest. Pre istú časť pracovného trhu vieme, že došlo k zníženiu eh, pracovného času, k zvýšením mzdy, ale to je naozaj minimum Obvykle to vždy prináša aj zníženie platov. Pokiaľ ide o kompetencie a zručnosti, e, v niektorých prípadoch došlo k investíciám, aby došlo k celoživotnému vzdelávaniu, zlepšeniu kvalifikácií a tak ďalej, ale ako už skonštatovala aj správa, to sa týka len tých najkvalifikovanejších. Tí, ktorí majú strednú či nižšiu kvalifikáciu, tak je veľmi ťažké pre nich získať nejaké odborné vzdelávanie na pracovisko. Je to takmer nemožné. Je to zložité hlavne pre tých, ktorí boli prepustení a ktorí sa snažia vrátiť na pracovný trh alebo ktorí sa chcú nejakým spôsobom recyklovať. Rovnako je to zložité pre mladých, ktorí hľadajú prvé miesto. rovnako na trhu konštatujeme, že pokiaľ ide o vzdelávanie, došlo k skutočnému prepadu, zatiaľ čo situácia je naozaj naliehavá, potrebujeme nájsť nové spôsoby, ako vylepšiť investície do kvalifikovania a vzdelávania. Máme milióny nezamestnaných, ako už bolo povedané, a napriek tomu máme 2,2 milióny pracovných miest, ktoré sú prázdne. A je naozaj veľmi ťažké zabezpečiť to prepojenie medzi tými miliónmi e, nezamestnaných a medzi tými zamestnávateľmi, ktorí poskytujú pracovné miesta. Veci jednoducho nezapadajú. A prečo? Pretože čiastočne e, nie je dostatok investícií do vzdelávacieho a kvalifikačného systému. A tiež konštatujeme, že dochádza k zhoršovaniu e, situácie na pracoviskách, pokiaľ ide o bezpečnosť alebo nejaké sociálne zabezpečenie. Situácia je zložitá aj z právneho e, hľadiska. Právny rámec je veľmi rozdielny od krajiny k Ukrajine aj v rámci EÚ. Existujú samozrejme určité dohody, ale situáciu treba stále vylepšiť. A potom to sociálne prostredie. Určite skonštatujete, že sociálne zabezpečenie a systémy sociálneho zabezpečenia sú pod obrovským tlakom vo všetkých štátoch a aj tu došlo k zhoršeniu situácie. Pre sociálnych partnerov tu nejde len o to, aby e, sme skonštatovali, že takáto je situácia, ale kladieme si otázku, čo môžeme urobiť, aby sme túto situáciu vyriešili, aby sme prekonali negatívne dopady, o ktorých hovoríme na pracovnom trhu. A to sú tie dopady za posledné roky. Skôr než sa obrátime na verejné inštitúcie, musíme sa obrátiť na nás samých, a položiť si otázku, čo môžeme urobiť. Môžeme konať prostredníctvom priemyselných dohôd, kolektívnym vyjednávaním, sociálnymi dohodami a tam sociálni partnery majú naozaj veľmi veľa práce, aby túto situáciu mohli vylepšiť. E, musíme samozrejme mať aj pomoc verejných orgánov, aby sme mali možnosti vylepšiť e, situáciu v oblasti kolektívneho vyjednávania, ale žiaľ, súčasná atmosféra toto celé vôbec nezaručuje. Konštatujeme, že je čím ďalej tým ťažšie medzi sociálnymi partnermi konať e, napríklad v priemysle v prostredníctvom kolektívneho vyjednávania. Ja by som povedal, že potrebujeme skutočnú verejnú politiku, aby sme jednotlivo vyriešili všetky problémy, ktoré sme spomenuli e, v tejto správe. a e, nám sa ponúka vynikajúca jedinečná príležitosť e, v sociálnom pilieri. Škoda, že tu nie je Michel Servos z komisie, možno iní jeho kolegovia by mohli porozprávať o tom, čo sa dá urobiť s týmto pilierom sociálnych práv pretože tento pilier by mohol priniesť konkrétne riešenia a bolo by to veľmi zaujímavé sa venovať týmto otázkam. Ďakujeme pekne. Musím povedať, že by ste eh, sa mali trošku obmedziť na 5 alebo 6 minút, ak chceme dodržať eh, vymedzený čas. Ale ja som vás mala o tom informovať nie na úvod. Teraz dávam slovo pani Renate Hornung-Draus, ktorá je podpredsedničkou eh, výboru pre sociálne veci v Business Europe. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Dúfam, že mi dáte rovnaký priestor ako môjmu kolegovi. Začala by som tým, že tento prieskum o európskych pracovných podmienkach je jedným z tradičných nástrojov, a politických nástrojov a analýz, ktoré nadácia Eurofound predkladá už dlhodobo. Dobrý deň, Michel. Zdravíme Michela Servoza, ktorý práve prišiel. Myslím, že by sme mali pamätať na to, že toto je prieskum, ide o vnímanie zamestnancov a živnostníkov, ako teda oni vnímajú svoje pracovné podmienky. Myslím, že je to dôležité, keď sa o tom bude ďalej diskutovať, e, mať na pamäti. Isté, že vnímanie môže byť e, odlišné. E, samozrejme, závisí to od kultúry. Keď sa pozrieme na index lepšieho života z OECD, ja som sa pozrela na jeden príklad a síce ktorý systém zdravotnej starostlivosti je najlepší podľa subjektívneho vnímania ľudí na svete, alebo teda spomedzi krajín OECD. E a odpoveď ma naozaj veľmi prekvapila, pretože sa ukázalo, že to, ako sa hodnotia systémy zdravotnej starostlivosti, dokazuje, že európske systémy boli veľmi zlé a že americký bol najlepší na svete. A mňa to naozaj veľmi zarazilo, ale dokazuje to, ako vnímanie Veľmi úzko súvisí aj s kultúrou. možno s systémom, s situáciou spoločnosti, e, celkovou náladou spoločnosti a tak ďalej. A na toto všetko musíme pamätať aj pri analýze tohto prieskumu, ale v každom prípade a to je výhoda práve tohto dlhodobého prístupu, ktorý nám poskytuje nadácia Eurofound. Tá, tento prieskum sa totiž systematicky vykonáva už mnoho rokov. Vidíme e, vďaka tomu zmeny vo vnímaní živnostníkov a zamestnancov, e, ako teda oni vnímajú svoje pracovné podmienky. Tento šiestý prieskum o pracovných podmienkach, o ktorom teraz hovoríme, dokazuje, že došlo k zlepšeniu vnímania pracovných podmienok v mnohých oblastiach. A to ma naozaj veľmi potešilo. Je to trošku v rozpore s tým, čo si hovoril ty, Luka. Ty tvrdíš, že sa zhoršujú. My tu však vidíme, že ľudia majú pocit, že ich pracovné podmienky v mnohých ohľadoch sa zlepšili. Máme tu zlepšenia napríklad e, vo vystavení sa fyzickým rizikám, e, tiež sa zlepšuje kvalita pracovného času, znížil sa, e, skrátil sa pracovný čas a najzaražajúcejším príkladom podľa mňa je, že veľká väčšina, teda 85 respondentov sa vyjadrila, že sú buď spokojní, alebo dokonca veľmi spokojní so svojimi pracovnými podmienkami. Je to na strane 105 je to dôležité, pretože toto percento sa zvýšilo od prieskumu v roku 2000, keď e, toto percento bolo len 82. Teda vidíme, že to vnímanie sa zlepšilo. Teda, že sa zlepšilo vnímanie kvality pracovných podmienok celkovo. E, ďalší zaražajúci príklad je, že 81 zamestnancov sa vyjadrilo, že dokážu dobre zosúľadiť svoje pracovné a súkromné povinnosti, je to na strane 125 tejto správy. Ak teda to platí a ak eh, považujeme európsku sociálnu politiku ako za oblasť, ktorá reaguje na aktuálne dianie, na potreby, chcela by som vyzvať komisiu pána Servosa, aby zohľadnili potrebu toho, že dajme tomu by sa mal vytvoriť eh, rozsiahly balík o rovnováhe pracovného a súkromného života, pretože teda či by komisia mala presadzovať takýto rozsahlý balík, keďže 81% respondentov sa vyjadrilo, že v tomto smere nevidí žiadny problém v schopnosti zosúľadiť pracovný a súkromný život. A ďalšia poznámka, otázka kvality zamestnanosti. Toto sa samozrejme vníma veľmi seriózne po firmách, ale vnímajú to seriózne sociálni partnery. Sú s tým spojené výzvy, e, technologické výzvy, ďalej výzvy, ktoré súvisia so vzdelávaním, modernou prípravou, organizáciou taktiež ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci. Sú tu však aj demografické výzvy. Mali by sme hrdí na to, že so, so celými partnermi sa tieto výzvy snažíme riešiť. Práve teraz rokujeme o rámcovej dohode, o aktívnom starnutí, kde chceme pomôcť zamestnávateľom vo všetkých krajinách Európskej únie spolu s Radou pre prácu a so zástupcami zamestnancov chceme vytvoriť taký rámec, ktorý pomôže zamestnancom e, ostať v práci dlhšie, ak si to budú želať, aby sme dokázali lepšie e, sa vysporiadať s týmito demografickými výzvami. Tiež máme v pracovnom programe vyhodnocovať e, dopady digitalizácie na prácu. Všetci hovoria o digitalizácii, ale musíme sa snažiť zamerať sa na to konkrétnejšie, na konkrétne analýzy toho, čo je relevantné na európskej úrovni a tiež nakoľko to ovplyvňuje pracovný život, pracovné podmienky v celej Európskej únii. Na budúci rok vo februári chceme zorganizovať seminár na túto tému. Dúfam, že sa nám podarí analyticky túto tému rozpracovať spolu so sociálnymi partnermi a odborníkmi teda celkovo vidím, že tento prieskum dokazuje, že tu je náznak pozitívneho vývoja hľadiska vnímania pracovných podmienok. A ešte posledná poznámka, Luka, ak dovolíš. E, ty si povedala, že e, mzdy e, rastú pomalšie ako produktivita, teda tie skutočné reálne mzdy. Áno, isté, že keď sa pozeráme na toto problematiku tak, že ak chceme vytvárať eh, pracovné miesta, podporovať zamestnanosť, eh, tak eh, mzdy musia rásť pomalšie ako produktivita, pretože ak sa mzdy začnú zvyšovať príliš rýchlo, napríklad v Nemecku sme to videli, tak firmy samozrejme sú nútené zvyšovať produktivitu, šetriť, aby mohli pokryť tieto vyššie mzdy. A to je samozrejme škodlivé k zamestnanosti. Ak chceme zamestnanosť podporovať, zvyšovať, ak chceme viac ľudí zamestnať na pracovnom trhu, tak Jediný spôsob, ako sa to môže podariť, je prispôsobiť rýchlosť rastu miest e, tejto snahe zvyšovať čo najviac zamestnanosť. Aj ekonómovia nám toto dajú zapravdu, že nedá sa všetko zaručiť um, simultáne, teda v tom istom čase. V každom prípade Rast produktivity samozrejme sa o sebe nie je zlý, musíme e, to však podrobnejšie zanalizovať. Ani ten pomer k rastu miest. Musíme sa pozrieť na podrobné analýzy, na e, všetky súvislosti, aby sme mohli zlepšiť e, tvorbu pracovných miest. Ďakujem pekne za slovo. Ďakujeme. Vidíme, že tak ako som to povedala, sociálni partnery naozaj začínajú diskusie veľmi podrobné diskusie za každým, keď majú na to možnosť. Myslím, že to je veľmi dobrý znak. Dokazuje to, že sociálny dialog je mimoriadne dôležitý a, a že ešte stále je eh, v, na veľmi dobrej úrovni. Eh, srdečne vítame pána Mišela Servoza, eh, ktorý je generálnym riaditeľom z generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť, sociálne veci a inklúziu v Európskej komisii by ste mali začať tento panel, ale som si istá, že dokážete aj v tejto chvíli obohatiť našu diskusiu, keď sa vyjadríte k kvalite práce. Vypočuli sme si e, e, čestočne trochu depresívne popisy situácie, ale aj také, ktoré nás naplňajú o niečo viac nádejov. Prosím, približte nám e, váš e, postoj k veci. Dávam vám 5 minút dispozícii. Ospravedlňujem sa za to, že som prišiel neskoro. E, je mi ľúto, že som premeškal vystúpenie Luku Vicentiniho, ale keď som počúval, ako reagovala na jeho vystúpenie Renate, zrejme si viem predstaviť zhruba, v čom spočívali tie rozdiely. Na úvod by som povedal toľko, že sa mi veľmi páči tento prieskum, najmä tento rok, keď pracujeme na pilieri sociálnych práv. Myslím totiž, že je to veľmi dôležitý príspevok k našim analýzám e, situácie v oblasti práce v Európe a pomôže nám to aj pri predkladaní konkrétnych politických návrhov. E, niekoľko záverov, ktoré by som vyvodil v tejto štúdie. A teraz, ak dovolíte, najskôr myslím, že to nie je všetko e, beznádejné. Sú tam aj sa zlepšenia. Zaujímalo ma napríklad, že sa zlepšila miera školení medzi rokmi 2005 až 2015 a to do značnej miere. Myslím si, že to je pozitívny vývoj. Zároveň musím skonštatovať čoraz e, vyššiu zložitosť pracovných úloh. To zdôrazňuje e, mnoho zamestnancov a zvyšilo sa to o polovicu, o 50 To je teda obrovský nárast, keď sa pozrieme iba na tento údaj a to do veľkej miery zohľadňuje vývoj práce, zmeny práce v eh, výročnej správe o rastie, ktorú komisia včera schválila, hovoríme, že 8 miliónov pracovných miest sa podarilo vytvoriť od roka 2013. Teda vyzerá to naozaj veľmi dobre, ale v skutočnosti tieto eh, pracovné miesta zodpovedajú a vyžadujú si úplne iné zručnosti ako v minulosti. Teda E, predsa miesta s nízkymi zručnosťami sa nahradili e, piatými miestami so strednou úrovňou zručnosti, teda je to prerod e, pre tých, ktorí boli v nezamestnanosti, ale aj tých, ktorí už zamestnanie mali a musia sa prispôsobovať novým úlohám, ktoré sú zložitejšie. Aj toto je teda dôležité ponaučenie. Ďalší bod, ktorý ma zaujal, je význam možno či zosúľadiť pracovný a súkromný život respondenti v tomto prieskume, e, zdá sa, pripisujú tomuto aspektu väčší význam ako v minulosti. Vidíme, že situácie v e, oblasti práce sú zložitejšie, ľudia musia kombinovať e, rôzne druhy zamestnaní, taktiež čiastočne pôsobia ako živnostníci a to si vyžaduje o mnoho väčší dôraz na zosúladenie súkromného a pracovného života. A v tomto smere teda budeme musieť predložiť eh, k tomuto nejaké konkrétne návrhy. Myslím, že sa jasne ukazuje, že tento prieskum dokazuje aj mm, obrovský eh, rozvoj v modeloch e, e, zamestnanosti. Okrem teda tých 8 miliónov pracovných miest, ktoré sa podarilo vytvoriť od roku 2013, e, toto sa uvádza vo výročnej správe o raste. Taktiež sa veľmi masívne zvýšilo množstvo živnostníkov. Nemáme však žiadne štatistické údaje konkrétne k dispozícii. A to sa týka toho, že sa vykonáva práca um, iba e, vo formou e, zmluvných e, vzťahov, zadáva sa práca externým pracovníkom. Myslím si, že našim poslaním je prehodnotiť pravidlá, ktoré sú v platnosti a musíme si položiť otázku, či pravidlá, ktoré máme v súčasnosti, sú prispôsobené tejto novej situácii. A toto je podľa mňa jedno z zásadných otázok, ktoré musíme zodpovedať aj v kontexte piliera sociálnych práv. Ďalšia dôležitá otázka súvisí s kvalitou práce a síce ide o otázku miest. Aj tu musím povedať, že tu vidím otázku konkurenceschopnosti, ktorá súvisí s nárastom miest. Je treba potrebné, aby mzdy boli v súlade s konkurenceschopnosťou tak aby e, všetky krajiny boli schopné vytvárať pracovné miesta, ale zároveň e, môžem povedať, že ak sa zvyšuje mzda, tak e, sa tým zvyšuje aj domáci dopyt a to má za následok vytváranie pracovných miest. Myslím, si, že toto je veľmi jemná rovnováha, ktorú sa tu musíme snažiť dosiahnuť. Komisia nadalej tvrdí, že my sa musíme snažiť o taký rozvoj miest, ktoré budú v súlade s úrovňou produktivity a funguje to teda oboma spôsobmi, aj v zvyšovaní, v znižovaní, ak je to potrebné. Znamená to, že musíme mať také systémy praxie, ktoré budú zahrňať aj sociálnych partnerov, kde sa to bude otvorene prejednávať a že sa prevezme aj zodpovednosť za rozhodnutia, ktoré s tým súvisia. A ešte posledná poznámka, ak dovolíte. Tá bude na tému sociálnej ochrany. Všetky tieto nové situácie, ku ktorým dochádza, nám dokazujú, že existuje istá asymetria v tom, ako sociálna ochrana funguje, ako je poskytnutá, teda sú to rozdiely medzi živnostníkmi, a zamestnancami a tiež medzi rôznymi kategóriami zamestnancov. Myslím si, že v budúcnosti, ak chceme zaistiť vyššiu flexibilitu vo fungovaní pracovného trhu, musíme zároveň, a to zdôrazňujem naozaj zároveň, zaistiť vyššiu e, mieru sociálnej ochrany pracujúcich. Na toto budem poukazovať aj v kontexte Európskeho piliera sociálnych práv. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Uh, thank you. Um... Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že teraz by som dala slovo pánovi Foudenovi, ktorý je uh, vedúcim jednotky uh, zameranej na pracovné podmienky a priemyselné vzťahy v Eurofounde. Ďakujem vám veľmi pekne za slovo, pani predsedajúca. Chcel by som reagovať na prezentácie, ktoré odzneli a čiastočne by som chcel reagovať aj na to, čo tu odznelo z vašej strany, z e, vašich, e, na vaše pripomienky. V prvom rade, keď sa pozrieme globálne na tieto výsledky e, prieskumu, tak sú to skôr lepšie skúsenosti ako zlé skúsenosti. Skôr ľudia hlásia pozitívne skúsenosti ako negatívne a toto je niečo, čo by sme nemali ignorovať. Je to relevantné. Ale e, samozrejme, že žiadne pracovné miesto nie je perfektné a sú samozrejme aj také miesta, ktoré sú relatívne veľmi e, nedobre v mnohých dimenziách. Takže je mno, ešte toho veľmi veľa, čo by sme mali spraviť a čo by sme mali vyriešiť. Veľmi rýchla reakcia na e, pripomienky zo strany Renaty. To vnímanie, vnímanie e, v tom, tomto prieskume hovoríme o pracujúcich, pretože najlepšie je, keď nám tí pracujúci samotní povedia o tom, ako to vlastne vyzerá, pokiaľ ide o ich pracovný život, pracovné podmienky a tak ďalej. Ale samozrejme, že tie indikátory, ktoré sa využili na tieto indexy, tie sú vlastne podľa možností e, postavené tak, aby to boli objektívne otázky a aby merali naozaj veci týkajúce sa zdravia, um, pocitu blahobytu u E, zamestnancov a tak ďalej. Samozrejme, že sú tam aj nevýhody, ale sú to nie len tie, t- nie, nie, nejde nám len o spôsob, ako sa vnímajú veci zo strany uh, zamestnancov. Ďalší všeobecný bod, ktorý by som chcel počiarknúť je, myslím si, že sme diskutovali o rôznych úrovniach Hovorili by sme o sociálnych partneroch, o tom, že je veľmi dôležité, aby sa angažovali na európskej úrovni. Hovorili sme o sociálnom pilieri, mohli by sme hovoriť o národných politikách a legislatívach, mohli by sme hovoriť o rozdieloch v jednotlivých krajinách, ale myslím si, že tá úroveň, na ktorú je veľmi dôležité sa zamerať, to je tá miestna úroveň, tá úroveň eh, týchto firiem, eh, spoločností, pretože tam je veľa, veľmi veľa vlastne takých kľúčov, ktoré sa potom odzrkadľujú v realite, e, ktoré sa vlastne, e, vlastne, o ktorých sa rozhoduje a ktoré sa tam príjmajú, tam sa vlastne definujú isté veci, ale tam sa od, rozhoduje o otázkach týkajúcich sa odbornej prípravy, o, o e, riziku manažment, manažmentu a tak ďalej. Manažmente rizika teda tak. A e, pokiaľ ide o to pozadie tejto diskusie, ako sú vlastne tieto rôzne úrovne e, artikulované, ako sú definované, ako vlastne sa do toho zapájajú sociálni partnery na rôznych úrovniach. Takže keďže mi zostáva pár uh, minút v nadväznosti na toto kolo, chcel by som počiarknúť niekoľko špecifických záležitostí. Jedna z vecí vlastne, ktorá celkom jasne z toho vyplýva, to sú zručnosti. A samozrejme, že uh, na európskej úrovni e, sa máme obrovské obavy v nadväznosti na to, že e, isté zručnosti sa nehodia na patričné pracovné miesto a že tam proste ide o to, že nie sú patrične zosúladené tieto veci a jedna e, z, jeden z tých Výsledkou tohto prieskumu je e, aj to, že vlastne ľudia potrebujú odborné, odbornú prípravu, odborné vzdelávanie a pokiaľ ho nemajú, tak to nie je dobre pre kvalitu práce a takisto tie zručnosti musia niekde získať. A teraz, keď sa dostaneme na úroveň firmy alebo úroveň organizácie, to znamená samozrejme, že to závisí od organizácie práce, od e, učenia sa um, od miestnej úrovne a tak ďalej. Toto je jedna z vecí, ktorej musíme venovať pozornosť. A ďalší bod, ktorý jasne môžeme odvodiť z tejto prezentácie výsledkov prieskumu. Samozrejme, že existujú aj e, doteraz vlastne isté segregačné e, záležitosti, ale pravdepodobne je ľahšie manažovať menšie týmy, pravdepodobne je ľahšie manažovať tým, eh, ktorý pozostáva zo žien a tak ďalej. Takže tam je veľmi veľa detailov, na ktoré sa treba zamerať. A toto robí tento prieskom. Je tam eh, veľmi veľa pokroku dosiahnutého a relatívne eh, skromného, ale predsa len to sú dobré správy. A tým by som vlastne to ukončil. Ďakujem vám veľmi pekne. Teraz by som chcela dať e, slovo Klódovi Rolanovi, ktorý je členom tohto parlamentu a členom výboru pre zamestnanosť. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Ja by som chcel najmä vychádzať zo e, svojej skúsenosti ako odborár. 40 rokov som sa tomu venoval a z toho budem preto e, vychádzať aj e, v tomto svojom vystúpení. E, v priebehu 40 rokov som zaznamenal obrovské rozdiely a obrovský vývoj v otázkach pracovných podmienok. Len sa pozeráme, čo bolo obsahom spoločných dohôd pred 40 rokmi, čo sa týka fyzických podmienok, taktiež pracovných podmienok miest a tak ďalej. V súčasnosti ešte stále tieto problémy pretrvávajú, ale doplnili sa v istom zmysle o ďalšie. Zvýšil e, sa e, počet vrstiev e, v lazaní, tak by som to povedal. A má to veľmi jednoznačný vplyv na kvalitu života, aj pracovného života, ale aj života vo všeobecnosti našich ľudí, pracovníkov, zamestnancov. Nie sú to totiž len pracujúci, sú to predovšetkým ľudia, majú svoje životy aj mimo práce. A dojmy e, pracovníkov vo firmách sú také, že kvalita života sa e, znížila. Teda aspoň teda, že by si želali zlepšiť podmienky do budúcna. E, čo sa týka zosúladenia pracovného a súkromného života, aj toto je veľmi relevantná otázka. Ak dovolíte, zareagoval som totiž na kolegyňu z Business Europe, ktorá sa vyjadrala k výsledkom štúdie veľká väčšina ľudí sa vyjadrila, že nemajú problémy so zosúladením tohto života, ale e, v, vo firmách, ktoré sledujem ja, napríklad um, s otázkou starostlivosti detí neboli žiadne problémy, pretože um, neboli žiadne možnosti uh, poskytovať starostlivosť o detí, tak sa ľudia zaradili nejako inak. Zaradili si to buď e, tak, že to vykryli starými rodičmi, inými príbuznými a tak ďalej, ale e, teda preto to vyjadrili tak, že e, s tým nemajú problém, ale to neznamená, že je to v ideálnom stave. A zároveň pracujúci pocitujú veľké obavy o stratu a práce, taktiež vidíme čoraz väčšiu prekernosť práce a tiež dochádza k zvyšovaniu množstva práce a k zvýšeniu prekerných eh, pracovných miest a to má samozrejme dopad aj na sociálny dialog a tiež eh, to znižuje možnosť eh, vyjadriť sa, prejaviť svoj názor pre zamestnancov. Ehm, naše prieskumy sa zamerali na, porovnatie, na porovnanie ehm, úrovne neprítomnosti na pracovisku v Európe. Myslím si, že aj to nám trošku dokazuje vnímanie kvality práce a pracovného života. Samozrejme sú odlišnosti podľa jednotlivých sektorov, podľa jednotlivých firiem a taktiež podľa toho, kde je aká miera nezamestnanosti. Ale táto štúdia, ktorú som si e, pozrel, e, e, dokazuje, že štyri faktory sú určujúce z hľadiska neprítomnosti na pracovisku a tiež z hľadiska možnosti zmobilizovať sa jednak uznanie, taktiež význam práce a tiež význam kolektívu. Myslím si, že tieto tri prvky sú mimoriadne dôležité. Čo sa týka teda zmysluplnosti práce, keď sa pozrieme napríklad na mladých eh, pracujúcich, tí nám hovoria, že chcú prácu, ale chcú mať predovšetkým prácu, ktorá eh, im dá zmysel ich životu, ktorá bude nejakým spôsobom užitočná a toto je naozaj veľmi dôležité. A ešte posledný eh, poznatok z tohto prieskumu je význam dlhej kariéry. Vidíme, že miera neprítomnosti na pracovisku sa zvyšuje eh, postupom času aj so zvyšujúcim sa vekom a o čo viac sa približuje pracovník dôchodkomu veku. Samozrejme, tam je problém s um, nárastom uh, počtu dní neprítomnosti na pracovisku. Samozrejme, je to relevantná téma pre podniky, aj pre zamestnancov, eh, ale aj pre komisiu, aby sa prehodnotili pracovné podmienky, aby sa zohľadnili všetky tieto nové prvky, nové skutočnosti, e, taktiež faktory, ktoré súvisia so stresom, e, čo samozrejme spôsobuje aj isté formy násilia e, na pracovisku, ďalej obťažovania, prenasledovania a tak ďalej. A toto všetko sú určujúce prvky. Taktiež sme svedkami veľkého transformovania sa podnikov. E, podniky sú vystavené veľkým zmenám, veľkým tlakom a to sa samozrejme prenáša aj na e, pracovníkov. Myslím si, že ďalšia otázka e, zaistenia vývoja v práci. Keďže sa nachádzame v oveľa flexibilnejšom svete, tak musíme na tom pracovať, ale musíme pracovať na tom, aby tie pracovné kariéry boli istejšia flexibilita v tomto zmysle, ak je takto vyžadovaná, nemá význam. Už e, existujú nástroje a komisia prišla s rôznymi návrhmi, ale keď Juncker hovorí, že chce trojité a sociálno dobre, tak to je, využíme to, to je príležitosť dokázať, že je možné to urobiť. Je to pravda v otázke sociálneho dialogu, Všetko, čo je na stole, o čom diskutujeme v EMPL, to je výzva tej smernice o, o vysielaných pracovníkoch, otázka mutagénnych a rakovinotvorných výrobkov. To všetko e, sa musí posunúť ďalej. Tak poprvé, čo treba urobiť? zamestnanosť, kvalita pracovných miest, dynamizácia, po druhé anticipácia, prevencia, ale aj účasť a sociálny dialog v našich firmách, odvetviach na národnej aj európskej úrovni. Máme nástroje, ja si myslím, že v Apple v Európskom parlamente e, to vedia. Máme tu aj zástupcov ECOSOKu. V pracovnom svete sa už dejú veci, máme výsledky veľkej ankety, a tam z toho vyplývajú veľmi zaujímavé údaje také výzvy v takých fenoménoch, ako je huberizácia, sa pozná tento nový koncept. Mali by sme pouvažovať do budúcnosti. To všetko sú dôležité veci. Záverom. Vy ste naozaj nevyhnutné nástroje na to, aby sme my mohli urobiť našu prácu poslanca aby sme sa mohli založiť alebo aby sme mohli využiť pod, e, podklady k našej práci. A Eurofond je na to veľmi dôležitý. Veľmi pekne ďakujeme, pán Roland. Naozaj je to tak, ako ste povedali. A skutočne pripisujeme veľmi e, veľkú dôležitosť všetkým týmto faktom a nielen tým odpovediam, ale aj tým otázkam. Samozrejme, že aj tým odpovediam, ktoré dostávame z Eurofoundu, ale ide nám o tie fakty, ako to vlastne vyzerá v rozličných členských štátoch, aké sú tie problémy a aké sú možnosti niekedy. Teraz by som chcela dať slovo Georgímu Pirinským, ktorý je tiež členom Európskeho parlamentu a takisto je členom výboru pre zamestnanosť a patrí eh, k skupine SND socialistov a demokratov a tak ako eh, pán Dolan, boli ste veľmi angažovaní a aj v predmete tzv. nedeklarovanej práce. Takže nech sa páči, máte slovo. Veľmi pekne vám ďakujem. Je naozaj veľkým privilégiom sedieť tu na v tomto paneli. Takže teší ma to. Chcem sa chcel by som sa posnažiť prispieť eh, k tej otázke o ktorú tu ide. Ide samozrejme o isté odporúčania, isté vyhliadky, tak ako to povedal pán Roland, ale v prvom rade, pokiaľ ide o túto správu, hádam by bolo férové, keby sme povedali, že celkové hodnotenie a celkový dojem eh, v nadväznosti na to, že či vlastne, pokiaľ ide o pracovné miesta, eh, či prišlo k niekom, niečomu takémuto, máme veľmi rôzne hodnotenia, pretože toto je veľmi komplikovaná otázka. Samozrejme, že e, sú tu isté trendy vo vývoji, ktoré sú tam jasne evidentné a samozrejme súčasne e, je tu dosť e, značný stupeň obáv, pokiaľ ide o spôsob, ako sa vlastne tieto pracovné príležitosti rozvíjajú. Chcel by som upriamiť vašu pozornosť na jeden bod, na jedno zistenie, ktoré istým spôsobom vlastne zachytáva aj ten celkový výsledok, tie finálne, tie konečné charakteristické črty v nadväznosti na to, že či naozaj máme uspokojivé trendy alebo nie, pokiaľ ide o kvalitu pracovných miest. A toto má dočinenia s následovným e, zistením, ktoré e, sme našli v tomto materiáli. A síce, že proporcia tých pracovníkov, ktorí e, majú taký pocit, že práca bola dobre urobená, toto percento sa znížilo z 51% v roku, na roku, v roku 2005 na 44 v roku 2010 a 41 v roku 2015. 5 pracovníkov nikdy alebo sotva vôbec, kedy má takýto pocit dobre vykonanej práce. Naozaj si myslím, že tak ako e, povedal e, pán Valdés v, v úvodných slovách e, dnešného stretnutia, že naozaj proste táto kvalita práce sa spája aj e, s pocitom seba uspokojenia a nejde tam samozrejme len o e, príjem, len o zárobok. Podľa môjho názoru, pokiaľ ide o stimulovanie rastu, to je dôležité a musíme robiť všetko, čo sa dá, na to, aby sme naozaj zamestnávali ľudí tým najproduktívnejším spôsobom. Preto si naozaj nemyslím, že pokiaľ ide o takúto komparatívnosť, respektíve sociálny pokrok, sociálna ochrana, že toto by vlastne nemala byť, nemalo byť predmetom tejto diskusie, ale mal, naozaj by sme mali v podstate sa snažiť o to, aby obe strany, tak povediať, vyhrávali, aby je obrovská oblasť nedotknutých, e, nevyužitých zdrojov, ktorú môžeme identifikovať a ktorá sa dá v podstate, na ktorú to, to môžeme adresovať, ktorá sa dá zapojiť do tohto. A chcel by som samozrejme podporiť tých, ktorí hovorili o tom fakte, že vo všeobecnosti e, ten pojem priemerného eh, kvality práce, zamestnania, pracovného miesta. Sú tam samozrejme tieto rôzne detaily, ale sú to veľmi dôležité faktory, pokiaľ ide o zvyšovanie napríklad prekérnosti eh, pracovných eh, miest. Máme jednu štúdiu v nadväznosti na takúto prekérnosť, hlavne pokiaľ ide o kvalitu práce. A vlastne toto vnímanie, tento pojem kvality práce. A je to obrovské uh, veľká výzva, pokiaľ ide o túto prekérnosť e, v nadväznosti na e, rastúcu e, neistotu a vyhliadky, pokiaľ ide o pracovný život. A tak, ako ste vypovedali, sú tam isté hrozby v nadväznosti na digitalizáciu a zmeny v tom, ako e, celkovo sa vlastne tento pracovný život organizuje. A samozrejme, že sú tam aj obrovské nerovnosti, pretože za týmito priemermi nájdeme veľmi rôzne úrovne kvality práce. A samozrejme, že toto sa odzrkadľuje v patričných tabulkách, e, ktoré sú v tejto správe. Tieto, táto nerovnosť to e, naozaj nastojí veľmi veľa spôsob, odzrkadluje sa to v spôsobe, ako vlastne sa ľudia pozerajú e, na takúto prácu, ako vlastne príjmajú isté veci, ako sme si uvedomujeme, že vlastne narastujú isté napätia, isté konflikty, pokiaľ ide o otázku nedeklarovanej práce. Samozrejme, že chápem, že tam budeme mať aj takú časť, ktorá sa bude venovať odpovediam a otázkam. A Samozrejme, že si myslím, že toto je oblasť, ktorá je veľmi zaujímavá a predstavuje veľkú výsk- vý, výzvu, ale pokiaľ ide o túto tieňovú um, ekonomiku, pokiaľ ide o nerovnosť, uh, celé toto prostredie, ktoré istým spôsobom spôsobuje vlastne eróziu uh, kvality zamestnania, že toto si naozaj zamest- za- zaslúži našu pozornosť. A znovu vlastne zamestnanosť chudobných ľudí, to je naozaj veľmi, veľmi dôležitá záležitosť v mnohých krajinách. Pán Servos hovoril o každoročnom e, prieskume, prieskume, ktorý e, včera práve publikovala komisia. Tam nájdeme trošku iný jazyk a nové uvedomovanie si a musíme si byť vedomí vlastne o so, týchto sociálnych aspektov a uh, E, toto je práca, ktorá naozaj vzbudzuje istú pozornosť. Ja naozaj to považujem za veľmi vážnu otázku, ktorú je potrebné riešiť. Je tam isté e, tým spôsobom sumár kľúčových akčných krokov na európskej úrovni. A znovu sa dostávame k štrukturálnym reformám, k zodpovednej fiskálnej politike, e, podpore rastu a Eh, udržateľnosti a tak ďalej a tak ďalej. Naozaj si myslím a som presvedčený, že to, o čom hovoril pán Servos, tam sú, samozrejme, existujú aj užšie aspekty. Môžeme sa pozrieť na isté pravidlá ako také a možno, že zmeniť, prepísať tieto pravidlá je veľmi dôležité. I keď to možno nebude uh, vlastne mm, mm, generovať bezpečnosť. Ale spôsob, ako sa aplikujú tieto pravidlá dnes, nie je dobrý. Mali by sme sa snažiť o to, aby to bola paradigma, ktorá bude ďaleko produktívnejšia a férovejšia. Ďakujem vám. Ďakujem veľmi pekne. Niekoľko slov tu odznelo. A chcela by som sa na tieto veci opýtať. Vy ste uh, spomínali pán uh, Rolling region. A keďže pochádzam z tej časti Európy, kde nemáme, tak povediac, starý priemysel, ak by sa to dalo takto naformulovať, vidíte nejaké regionálne, progresívne skúsenosti ktoré by sa dali využiť aj v iných častiach Európy, kde máme, povedzme, regionálny problém so starým e, oceliarským priemyslom, ktorý má problém a samozrejme, že majú aj problém s tými rozhodnutiami, ktoré príjmame na európskej úrovni, ale majú samozrejme aj problémy v nadväznosti na úroveň investícií a kopu ďalších problémov. Takže um, mohli by ste uh, povedať e, pár slov o tom, čo sú problémy, ktoré je potrebné riešiť v nadväznosti na regionálne rozdiely, e, v nadväznosti na regióny, kde majú ľudia pocit, že nemajú žiadnu budúcnosť, že žijú v takej časti krajiny, kde ten patričný priemyselný sektor do tohto od, sektor do tohto odvetia sa už viac neinvestuje a nepríjmajú sa nejaké nové opatrenia, ktoré by dávali ľuďom nejakú nádej. Viacero odpovedí či prvkov to sú skúsenosti. 40 rokov odborárskych skúseností. Ja ako odborár, keď som pracoval došlo k prvej reštrukturalizácii metalurgického priemyslu v Európe aj v Belgicku a z toho máme skúsenosti. Potom aj v Luxembursku. Aj tam tento sektor bol z dňa na deň zatvorený. Mohli sme a podarilo sa nám to vďaka mobilizácii Európskeho fondu. Vďaka všetkým aktérom v teréne. Ja si myslím, že mobilizácia aktérov v teréne to je naozaj veľmi dôležité v takýchto situáciách. A to sú jednak predstavitelia zamestnávateľov, ako aj predstavitelia zamestnancov, vrátanie kultúrnych asociácií. Podarilo sa nám v tejto zóne znovu niečo postaviť. Ide o cezhraničnú oblasť, a umožnil a podarilo sa nám e, vyššie prerozdelenie pracovných miest, než bolo predtým naplánované. To je veľký úspech, ale to ale je veľmi dôležité. Tí, ktorí našli pracovné miesta a viacej než potom, tak to boli deti tých, ktorí boli prepustení, pretože ten proces je veľmi dlhý, pomalý a tu je dôležitá ďalšia otázka, veľmi dôležitá je prevencia. Treba predvídať reštrukturalizáciu sektorov v regiónoch, ako je môj, ja som zo Charleroi, zažili sme obrovské uzavretie veľkej firmy a tento región zažil všetky biedy. Došlo tam eh, k uzatváraniu uholných baní, metalurgických firiem Máme tam e, významných predstaviteľov priemyslu lajkové lode ako Caterpillar, ale aj ten zdá sa ide zatvoriť, takže naozaj je to veľmi ťažké pre región, ktorý trpí jeden šok za druhým. A ľudia je to jednoducho takto. Nikomu nemôžeme vyčítať. Týmto ľuďom vidia všetko veľmi čierne, pesimisticky a je veľmi ťažké eh, dať znovu dynamiku regiónu, kde viacero generácií nemá žiadnu perspektívu alebo má negatívnu perspektívu. Ale aj na to sú nástroje, mobilizáciu sektorov v teréne v tom najširšom zmysle. V tom najširšom zmysle to môže vyzerať bizarne, ale tým myslím aj kultúrne organizácie, asociácie a tak ďalej, nielen zamestnávateľov. Všetci títo môžu umožniť ten opakovaný alebo nový rozvoj zóny. A pokiaľ ide o tú reštrukturalizáciu, keď nie je dostatok fondov na zmenu, tak v mojom regióne spolu so sociálnymi partnermi a politickými aktérmi sme vytvorili také konverzné e, jednotky či bunky. Čo to je? Keď dojde k zatvoreniu firmy, tak e, s e, zamestnanickými službami alebo s kancelárami pre zamestnanie sa organizujeme a pomáhame týmto ľuďom, aby sa mohli buď začleniť do nejakého kvalifikačného vzdelávacieho procesu, aby sa vyhodnotilo najprv, čo je možné, aby tento pracovník robil a máme veľmi pozitívne výsledky e, v znovu umiestnení zamestnancov v tomto rámci. Ďakujem veľmi pekne. A vy, e, pán Pirinsky, vy ste hovorili o nedeklarovanej práce a vy pracujete na tom, aby ste našli riešenie, pokiaľ ide o nedeklarovanú prácu. A to ste naozaj robili, tomu ste sa venovali po mnoho mesiacov v poslednom roku. Mohli by ste nám veľmi krátko povedať, že čo by sa dalo spraviť na to, aby sme podľa možnosti e, nedeklarovanú prácu vlastne držali na tej najnižšej úrovni, aká je len možná. A čo vlastne myslíte pod tým e, pojmom nedeklarovaná práca? Možno, že by som to povedal veľmi stručne, ale začnem od konca. A koncom je ten fakt, že spolurozhodovaním bola vytvorená istá platforma a e, v tomto roku prišlo e, k rozhodnutiu, že sa bude riešiť nedeklarovaná práca. Riešen, riešením znamená aj prevencia, ale aj odstrašovanie, aj regulácia. Pokiaľ ide o, o e, presun, pre, pre e, menu takéto nedeklarovanej práce na deklarovanú. Samozrejme, že sú tam zastupci štát, tu zástupcovia sociálnych partnerov na európskej úrovni aj členovia tejto platformy, ktorí sa sú, tam pracujú, ale nemajú e, volebné e, hlasy. A táto platforma sa stretla e, 10. oktobra v tomto roku. Táto platforma si stanovila pracovný program. Je to práca, ktorú navrhla komisia. Je to veľmi ambiciózny E, pracovný program, veľmi detailný pro, pracovný program. Ide o to, aby sme lepšie pochopili charakter nedeklarovanej práce, aby sme získali e, znalosti, aby sme získali údaje a samozrejme, že potom e, by sme sa mali prepracovať k istým odporúčaniam, pretože, prepačte, to je mandátom tejto platformy, ale nie sú to vlastne odporúčania, ale závery, ale závery by sa potom predložili parlamentu a rade ministrov. Chcem počiarknúť, že táto práca by možno bola možná, ale len e, do veľmi malej miery, pokiaľ by nám nepomáhal Eurofound pretože Eurofound robí výskum, e, štúdie a tak ďalej. To nám mimoriadne pomohlo práve v nadväznosti na e, túto nedeklarovanú prácu, pretože jednak sa snažíme proti nej bojovať a jednak sa snažíme ju regulovať. Hlavne vďaka pánovi Servesovi ten, tú spätnú väzbu, ktorú som dostal zo strany všetkých, nie len jeho, ale aj e, zo strany odborov, spolo, firiem a tak ďalej, boli naozaj e, prekvapení e, touto angažovanosťou a veľmi proaktívnym spôsobom, ako vlastne komisia vedie túto platformu. A pokiaľ ide o nedeklarovanú prácu, čo pod tým uh, chápať, to samozrejme bolo jedne, jednou z centrálnych um, diskusí v podstate. A táto definícia, e, taký sme mali pocit, ktorú používa komisia, ktorá sa datuje od 90. E, rokov, e, začia, vlastne sa hovorí, že nedeklarovaná práca nie je e, doslova zakázanou prácou, ale nie je patrične deklarovaná pred uh, patričnými verejnými orgánmi. Takže tá implementácia sociálneho zaist- sociálne zaistenia a tak ďalej. Lenže tento pojem nedeklarovanej práce v súčasnej realite a v tomto svete práce, to, tá, to je niečo, čo je ďaleko komplikovanejšie. Je to niečo medzi e, falošným no, samostatnou zárobkovou činnosťou, a prácou na čiastočný úvezok a tak ďalej. Ja som presvedčený, že túto platformu v širšom slova zmysle je možné využiť práve na riešenie týchto širokých e, otázok, ktoré sú spojené s kvalitou práce. Nechcel by som v podstate zaberať viac času, takže myslím si, že toľko hádam stačí. Ďakujeme veľmi pekne. Takže teraz už možno vieme trošku viac o tom, že čo vlastne e, znamená nedeklarovaná práca. Chcela by som teraz e, uviezť pána Herve Garniera a pána Anti Nerhinena. Pán Garnier je e, členom Francúzskej demokratickej konfederácie práce a pán Nerinen je e, vlastne poradcom ministra, ministerským poradcom, na, pracuje na ministerstve hospodárskych záležitostí a zamestnania. Mohli by ste nám prezentovať, vypadol nám zvuk. Mohli by ste nám prezentovať ten rámec, ktorý prerokovali sociálni partnery, pokiaľ ide o kvalitu práce? A pokiaľ ide o kvalitu týkajúcu sa rodovej príslušnosti, či to funguje, či to pracuje, aké e, je možné e, veci sa z tohto poučiť, je to ťažké implementovať, je ťažké e, uviezť do reality alebo zaviesť takúto dohodu je to niečo, čo by ste odporúčali odborárom v iných členských štátoch, aby na, po niečom takomto siahli? Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, neviem, či budem schopný odpovedať na všetky otázky za niekoľko minút. Určite by som na to potrebovala aj viaceré hodiny, aby som e, vysvetlil dohodu kvalita života v práci. Musíme sa vrátiť do minulosti, do 80. 90. rokov a vo firmách sa hovorí o, mm, o pracovných podmienkach a pozornosť sa venuje predovšetkým materiálnym a fyzickým podmienkam, dispozícii, kancelárie, teplote, vzduchu a tak ďalej. Ale vtedy prichádzajú aj nové rizika, psychosociálne dôsledky, Eh, dlhého, dlhej práce alebo eh, dlhé, hm, teda veľa rokov práce alebo eh, zlé podmienky v práci. To všetko môže mať dopad aj na priemernú dĺžku a priemerný vek. Na základe toho, akým spôsobom sa vyvíjali systémy manažmentu, ktorý je čím ďalej tým viacej posadnutý reportingom, rovnako ako vzhľadom na vývoj sociálnej situácie, tak sme zaznamenali veľké zmeny. V súčasnosti stres, diskriminácia, zamestnanosť seniorov a tak ďalej. Dobre, a výsledok sa robí, že sa robí nejaká národná dohoda, ale tu vznikajú nové povinnosti rokovania vo firmách a potom e, sa dopracujeme do tej situácie, ako ju opísal Roland, kde je e, veľa požiadaviek, ale bez veľkej účinnosti. V roku 2010 e, bola vypracovaná správa blahobyt a pri práci táto správa bola postúpená ministrovi práci Dohoda bola podpísaná v júni 2013 a hovorí o dvoch postulátoch a síce kvalita života v práci. Je to aj otázka alebo prvok výkonnosti firmy. Pracovník, ktorý robí kvalitnú prácu, ktorá je uznávaná, tak tento je chápaný ako výkonnejší. A otázka reálnej práce sa, sa ale nebere do úvaj pri sociálnom dialogu a pri manažmente a preto sa odporúčalo, aby sa pristupovalo iným spôsobom k pracovníkom, využívať skúsenosti pracovníkov, vytvorenie nejakých priestorov na vyjadrenie e, názorov a tiež vychádzať e, z toho, že treba globálne pristupovať k organizácii práce, ale brať do úvahy aj harmonizáciu osobného a pracovného života. Práve táto harmonizácia to je téma, ktorej by sme sa mali venovať hĺbkovejšie aj so zamestnávateľmi, ale keď sa pozrieme na barometer kvality života v práci, očakávanie pracovníkov v v oblasti harmonizácie je až na treťom mieste po uznaní v práci a na prvom mieste je odmeňovanie. Takže toto je tiež e, téma, ktorú treba riešiť. A je to aj otázka profesionálnej rovnosti v práci. To vychádzalo z jedného návrhu zákona v tej oblasti, kde sa uľahčoval návrat žien po, mať, žien po materskej dovolenke do práce. A tiež otázka možnosti rodičovskej dovolenky. Nem, a samozrejme, čísla sú jasné, kto si bere rodičovskú dovolenku. V konečnom dôsledku hovoríme o 90%, no kto to asi bude. Ale tie témy, ktoré môžu byť e, témou nepochopenia, diskriminácia vo firme. Nemáme úplný zoznam, ale snažili sme sa o systémový prístup a preto tam e, nemáme ale všetky e, firmy, ktoré sú zastúpené na trhu. Systémový prístup a metóda, ktorá je založená na sociálnom dialogu a výzvou vie, že vychádzame zo skúseností, z, z týchto skúseností treba vychádzať a neexistujú žiadne zázračné lieky a rovnako ako neexistujú témy, ktoré sú tabu. Otázka, e, tak ako stojí, je sledovať, ku akým zmenám dochádza a ako e, ich spracovať. Treba na to dobré nástroje, adekvátne ukazovatele, e, ako aj hodnotiace postupy. A teraz funguje to? Odpoveď je zložitá, sú tam aj negatívne prvky, zhoršená ekonomická situácia, vysoká nezamestnanosť, handicapujúce aspekty. Je veľmi ťažké e, rozvíjať pracovné miesta vo firme, ktorá má ťažkosti a ktorá prepušťa a zamestnávateľia sa vôbec e, ne, e, neangažovali plne v tejto dohode, ale sú to skôr odbory a zamestnanci, ktorí konajú. Pokiaľ ide o dohľadno, kvalita života v práci, používa sa veľa skratiek táto kvalita sa stala trhom aj pre konzultantov. A namiesto pragmatického prístupu, eh, ktorý by bol založený na skutočnosti, ale predávajú nám len určité nástroje, stereotypy, a navrhujú nejaké vylepšenie, ako je yoga, relaxácia a podobné semináre. Semináre samozrejme ja nemám nič proti joge alebo semináru, ale keď slúžia len na mm, nejakým spôsobom očistenie si e, e, svedomia a vyhovor, vyhovorenia sa na to, že čo by sa skutočne malo robiť. A potom uh, treba mať taký postup alebo mať takú situáciu, ktorá by skôr pôsobila podnetne pre pracovníkov aj v ťažkých situáciách. Konštatujeme vo veľkých firmách menej MSP to, že Kraluje myšlienka, že to sa môže aplikovať vo veľkých firmách, ale nie pre všetkých. Ale sú tu aj pozitívne body. Kvalita v práci je strategickým prvkom na národnej úrovni, napríklad moderna, modernizácia sociálneho dialogu spôsobuje, že kvalita je, je zásadným prvkom sociálneho dialogu a kvalita je tiež jedným z pilierov stratégie e, zdravie v práci. Tento národný plán e, zdravia pri práci a vytvorila a je, slúži aj pre cestovnú mapu inštitúcií. Ďalší pozitívny prvok, možno budem e, simplistický, Nemám príklady firiem, ktorí by rokovali kvalitu v práci a ktorí by e, e, potom s tým prestali, tak ja si myslím, že e, to je prvok alebo dôkaz, ktorý je dôležitý alebo ukazovateľ. Veľa príkladov, ako v niektorých firmách e, to išlo ruka v ruke s reštrukturalizáciou Pracovníci boli napríklad prepustení a otázka je, že či môžeme dosiahnuť, aby týchto prepustení bolo menej. A v priemyselných zónach rokovanie o kvalite práci o, o, napríklad vylepšilo fungovanie MHD a adaptovali sa mm, časy e, týchto liniek MHD a tak ďalej. sa, venovala sa pozornosť harmonizácii osobného a pracovného života, napríklad aj to, akým spôsobom sa jazdí do práce, či používajú vozidla a tak ďalej. E, skonštatovalo sa 650 problémov, ktoré sa vyriešili nejakým spôsobom a e, odpovede na ne vo vysokej miere našli samotní pracovníci. Napríklad kvalita pri práci v tom každodennom procese a jej úspech závisí od toho, či sa dlhodobo aplikuje napríklad v automobilovom priemysle. V jednej firme sme už v druhej etape Skúsenosti z tohto procesu majú už v dvoch závodoch a otázka je, ako zovšeobecniť tieto pozitívne skúsenosti. Áno, tento postup funguje, ale samozrejme nič nie je vopred vyhraté. Je zložité tento koncept aplikovať, áno, pretože je to nový koncept A máme tu tri predbežné požiadavky. Je potrebná angažovanosť top managementu, kvalita pri práci. To nie len otázka ľudských zdrojov. Tento projekt vytvára novú firmu, e, vytvára to aj očakávanie. Ak dáme pracovníkom ich slovo, tak oni ho využijú. A ak to vytvára očakávania, tak potom odpovedia na tie otázky musia byť na úrovni Ďalšia e, významná francúzska firma, ktorá vyrába pneumatiky, keď sa tento aspekt aplikoval a keď e, šéf firmy videl výsledky barometra o kvalite pri práci zo svojej firmy a rozhodol sa zrevidovať svoj prístup manažerský. A teraz uvažujú o inej organizácii práce, ktorá bude oveľa participatívnejšia, kde bude väčšia zodpovednosť pracovníkov v našich týmoch poradenskú službu, ktorú dávame, tak potrebujeme jednak vyrokovať metódu a aby sme mali dostatočné nástroje na vyhodnotenie a analýzu situácie, pretože to, čo je, aké je najhoršie riziko v našej spoločnosti, to je diktatúra prítomnosti a naliehavosti. Ak si niekto myslí, že ak len podpíšete nejakú dohodu na papieri o kvalite pri práci a že to všetko vyrieši, samozrejme tak to nefunguje. potrebujeme aj atmosféru dôvery. Nie je nič destabilizujúcejšie, keď chcete robiť diagnostiku, keď neexistuje dôvera medzi pracovníkmi a keď nie sú ochotní odpovedať. A to samozrejme tiež nezískame z dňa na deň. E, tiež e, e, oddelenie ľudských zdrojov sa pri takomto procese môže cítiť spochybnené a mnohé odborárske organizácie vo Francúzsku e, pomohli, angažovali sa v tomto smere a poukázali aj na to, že právo na prejav na vyjadrenie sa pracovníkov je pertinentné v tom momente, keď oni majú možnosť sa vyjadriť k tomu, čo potrebujú v práci. A záverom, či to môže byť e, príklad do budúcnosti, e, nemôžem 100% odpovedať som členom Európskej e, organizácie a Európsky sociálny model sa nemôže budovať tým, že ho budeme vnúcovať iným. Čo môžem skonštatovať, že tá automobilová firma, ktorú som spomenul, chce e, zovšeobecniť tento princíp aj v Európe a dokonca aj vo svete a e, využíva či opiera sa o lokálnu legislatívu a skúsenosti. Koncept kvality pri práci je dostatočne všeobecný, aby sa mohol aplikovať všade a o čo sa snažíme je, aby sme otázku práce dali do stredobodu sociálneho dialogu, aby na tom všetci získali. E, je to veľmi zložitá téma v súčasnom kontexte narastajúceho populizmu, ale je dôležité e, v situácii, keď e, sa berie do úvahy mm, skôr individuálny prístup, ale hovoríme stále o sociálnej a spoločenskej výzve, ktorá je veľmi dôležitá. Much. Uh, I will now give the floor to Mr. Uh, uh, Ďakujem pekne, teraz dávam slova pánovi Närhinenovi. Fínsko sa rozhodlo stanoviť si za cieľ stať sa najlepšou krajinou v otázkach a pracovného života do roka 2020. Nám sa takéto sny náramne páčia v tomto výbore teda aj takéto konkrétne cieľa. Veľmi radi si vypočujeme teraz vaše vystúpenie. Sme veľmi zvedaví, čo nám o tom poviete, či to funguje, čo sa z toho dá teraz už vyvodiť, aké ponaučenia môžete odovzdať aj ostatným a či by to mohol byť aj ako príklad pre ostatných. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Ako viete, my sme eh, vo Fínsku veľmi skromní, jedným z hlavných dôvodov, prečo sme si zvolili tento cieľ, mať e, najlepší pracovný život v Európe, je tento prieskum o pracovných podmienkach, aby sme teda um, v tomto procese e, stať sa najlepším, mohli vychádzať z porovnateľných údajov vďaka tomuto prieskumu. E, chcel by som nadviazať na um, Anis Pelantrion z dnešného rána. Dúfam, že Nebudem um, vo svojom vystúpení eh, príliš eh, vágný, že budem konkrétny a že eh, môj príspevok bude prínosný, aj keď som trošku pod tlakom, keď je to tesne pred obedom. Chcel by som sa najskôr vyjadriť pozitívne k prieskumu Eurofoundu. Ďalej popíšem náš fínsky príklad – a procesom tohto príkladu dúfam, že sa nám podarí, teda že sa mne podarí poukázať na význam rozvoja politiek v oblasti pracovného života a tiež na relevantnosť a užitočnosť kvalitných, porovnateľných údajov vo výskume. Množstvo z týchto tém už e, e, otvorili aj panelisti a teda týmto aj zareagujem na ich vyjadrenia, ak dovolíte. Teda fínsky príklad nesie názov Projekt pracovného života do roka 2020 a vychádza zo stratégie o pracovnom živote z roka 2012, teda táto stratégia bola projektom predchádzajúcej vlády. súčasná vláda s inými politickými stranami sa však zaviazala pokračovať toto projekte, teda je to náš spoločný záväzok medzi všetkými relevantnými aktérmi pracovného života vo Fínsku. Ako povedala pani predsedajúca, máme veľmi ambiciózny cieľ. Ale myslím si, že jedinečnosť tohto projektu spočíva v tom, že e, je to projekt, ktorý je založený na širokom pokrytí e, sieti, teda zahrania všetkých relevantných aktérov v pracovnom živote, jednotlivé ministerstva, zamestnávateľa, zamestnanci, inštitúcie, výskumné e, inštitúcie, ale tiež veľké firmy sú súčasťou tohto procesu. Ako to teda funguje? Sieť poskytuje platformu na zdieľanie informácií, napríklad pre spoločné informácie o možnostiach financovania alebo akékoľvek iné formy podpory, ktoré si vyžadujú pracoviska. Spomeniem niekoľko týchto možností financovať, napríklad TTKS, naša eh, agentúra, ktorá financuje inovácie, aj tá sa podiela na financovaní týchto projektov pracovného života. Máme 15 regionálnych eh, rozvojových centier eh, v sektore hospodárstva, ktoré sa tiež podielujú, podielajú na tomto financovaní a ako aj eh, Európsky sociálny fond nám pomáha plniť tento cieľ na národnej aj regionálnej úrovni. Celkovo teda by som to zhrnul tak, že Ide o ideologické popísanie tohto projektu do roka 2020. E, chceme, aby pracoviska rozvíjali svoje postupy vo svojom vlastnom kontexte, teda vychádzajú zo svojich vlastných potrieb, ako už uviedol aj David e, Foden napríklad. A tiež, ako to už zaznelo viackrát, v priebehu e, tohto dopoludnia vidíme, teda domnievame sa, že um, pozitívny pocit na pracovisku a tiež produktivita môžu ísť ruka v ruke a môžu sa zvyšovať zároveň. Chcel by som zareagovať teraz na otázku pani predsedajúcej, či aj zamestnávateľia a ich združenia majú záujem, zúčastňujú sa na tomto projekte. E, na to odpovedám áno, chceme zvyšovať produktivitu, ale musí to byť tak, aby pozitívny pocit pracovníkov Zároveň sa zvyšovala, aby to bola situácia, ktorá bude prospešná pre všetky strany. Ďalej, čo sa týka prepojenia nášho projektu e, na tento prieskum a pracovných podmienkach, naša stratégia v pracovnom e, v živote bude vychádzať čiastočne z údajov z tohto prieskumu nadácie Eurofound – a my sme si stanovili národný cieľ a preto samozrejme nás zaujímajú naše národné údaje, ale tiež v porovnaní s inými členskými štátmi. Vieme, že e, niekedy priemerné európske údaje schovávajú obrovské rozdiely, ako to už tiež zaznelo. Napríklad e, národné rozdiely, regionálne, medzisektorálne rozdiely, rozdiely medzi jednotlivými povolaniami. Na toto musíme vždy pamätať a zohľadňovať to. Uvediem aj niekoľko príkladov z tohto prieskumu o pracovných podmienkach. Napríklad, keď sa pozeráme na indexy, spomína sa tam index riadenia kvality. V priemere je európska úroveň 73 a európske krajiny, tam sú rozdiely medzi 68 a 83. Fínsko je na úrovni 74. Teda toto je o jeden pod viac ako európsky priemer, ale zároveň to znamená, že niekoľko krajín je pred nami. Aj toto by sme mali zanalizovať a snažiť sa dohnať tieto krajiny a zlepšiť sa. Keď sa pozrieme na indexy o intenzite práce a indexy o pracovnom čase. Vidíme tu isté zmeny, ale v podstate sa príliš nezmenili tieto indexy na úrovni európskeho priemeru. Ale ako sme už počuli, sú aj dosť značné rozdiely medzi jednotlivými sektormi, jednotlivými druhmi povolaní. Dúfam teda, že e, táto konferencia, keďže vnesie názov e, zmena pracovných podmienok, keď sa pozerám na túto záverečnú správu a keď analizujem aj jej údaj o niečo podrobnejšie, myslím, že je, je na mieste položiť si viacero otázok, či sa pracovný život mení a ak áno, ako sa vníma táto zmena na pracovisku a či sa aj kultúra na pracovisku mení rovnako rýchlo, tak ako by mala primerane všetkým týmto ostatným zmenám. Teda ide o to, či sa pracovisko prispôsobuje týmto zmenám, alebo či by sa mal klásť ešte väčší dôraz na um, predvídanie, očakávanie týchto zmien. Na záver by som teda povedať, že poprvé Pracovné podmienky podľa mňa zohrávajú významnú úlohu e, vo vytváraní organizačnej kultúry. Ďalej po druhé, pri e, výklade výsledkov e, tohto prieskumu, šiestého prieskumu pracovných podmienok, by sme mali vždy brať do úvahy jej kontext, rôzne aspekty v jednotlivých krajinách, organizáciách a tiež ich kultúru, ktorá s tým súvisí ďalej. Po tretie, ešte stále je čo zlepšovať aj v postupoch na pracovisku, tak aby sa zvyšoval aj pozitívny pocit zamestnancov na pracovisku, ale aj produktivita, teda výkonnosť firiem. Malo by sa vždy vychádzať z toho, aké sú skutočné potreby firiem pri eh, vývoji a plánovaní týchto postupov. No a po štvrté, Dúfam, že sa nám podarí e, presadiť ešte udržateľnejšiu formu pracovného života a ak e, zosúladíme tento e, ďalší vývoj pracovných podmienok a pracovného života, tak budú vysoko v zozname priorít aj v európskom rozhodovacom procese. Ďakujeme pekne. Ak sa niekto chce zapojiť do diskusie, ak chce niekto položiť otázku našim expertom, Myslím, že máme priestor niekoľko minút aj na kratšiu diskusiu. Nech sa páči. Yes, Pani vo Fialovom. Ďakujem. Chcela by som položiť dve otázky. Eh, jednu by som adresovala Európskej komisii. Pán Servos, vzhľadom na situáciu ešte stále vysokej nezamestnanosti, najmä v Španielsku, eh, odkiaľ pochádzam, prepáčte, volala som teda Elizabeth, ja som zo Španielska. Ehm, zaujímala by ma v kontexte sociálneho piliera, keď sa hovorí o politikách aktívneho pracovného trhu a nakoľko sa zohľadňuje aj proces e, tranzície z nezamestnanosti e, do zamestnanosti, e, respektíve v ideálnom prípade do kvalitných pracovných miest. 64 E, pracovných miest je nízkej kvality podľa prieskumu. Sú e, to teda pracovné miesta, ktoré sa, ktoré sa vyznačujú zvyšeným tlakom, sú e, to pracovné miesta, ktoré sa vyznačujú nižšou kvalitou. Ako teda zaistiť, aby ľudia, ktorí si nájdu zamestnanie, potom čo boli nezamestnaní, že sa dostanú k kvalitnej pracovnej pozícii. A ďalšia otázka na sociálnych partnerov. Aj tu by som nadviazala na politické vyhlásenie aj pani predsedajúcej na úvod. Keď sa pozeráme na udalosti zo Spojených štátov z minulého týždňa, vidíme, že je tu rozsiahla e, segregácia. Jeden z grafov jasne hovorí, že viac ako polovica pracovných miest e, nie je dobrá. Teda čo urobíme s tým? Čo chcú odbory a sociálni partnery s tým urobiť, čo im napadá, aké opatrenia by sa mohli prijať na ostranie tejto obrovskej segregácie na trhu práce v Európe. Ďakujem. Ďakujeme. Pán Servos, mohli by ste sa pokúsiť odpovedať? Ďakujem za vaše otázky. Neskôr, ak dovolíte, by som chcel sa opäť odvolať na výročnú správu o raste, e, ktorú spomenul aj pán Pirinsky. Ak dovolíte, sformuloval by som to eh, trochu pozitívnejšie, než sa to často formuluje. Eh, poprvýkrát komisia eh, teda poskytuje pozitívne údaje o zamestnanosti. Vidíme, že nezamestnanosť klesá na 8,5 v septembri 2016 teda došlo takéto zníženie. Je to pozitívny vývoj a je to najnižšia úroveň od roka 2009 ešte pred začiatkom krízy. Teda nehovorím, že všetko je ideálne, ale rozhodne ide o zlepšenie, ktoré ovplyvňuje všetky členské štáty e, v pozitívnom zmysle. Zároveň máte pravdu v tom, že pracovné pozície, ktoré sa ponúkajú, nie sú vždy úplne kvalitné, ale vidíme aj istý trend, ktorý vnímame tiež pozitívne. A síce, že prvá pracovná pozícia mm, často e, je krátkodobá, ide o dočasnú pracovnú zmluvu, nie príliš dobre platenú pozíciu, ale potom sme zaznamenali e, častejší výskyt kvalitnejších e, pozícií na dlhodobejšie pracovné vzťahy. Taktiež sa ponúkajú pracovné miesta, ktoré si vyžadujú vyššiu úroveň zručnosti. To si vyžaduje isté um, preškolenie, zaškolenie a tiež ďalšiu odbornú prípravu e, z oblasti, v ktorej očakávame o mnoho väčšie úsilie zo strany členských štátov. Myslím si, že ten nesúlad eh, medzi potrebami trhu práce a zručnosťami je naozaj veľmi markantný. Dosť ma zarazilo, eh, že v Španielsku eh, je mnoho škôl, ktoré produkujú množstvo zdravotných sestier každoročne majú problém nájsť si však zamestnanie, odchádzajú e, k nám, do mojej krajiny, kde je nedostatok e, zdravotných sestier a tam si prácu e, sú schopné nájsť. Ale v skutočnosti je to nelogické, pretože Španielsko znaša náklady e, vzdelanie všetkých týchto sestričiek e, a v skutočnosti napokon zo Španielska odchádzajú, nepracujú v Španielsku. A to je škoda. A teda rozhodne tento nepober medzi zručnosťami a potrebami trhu práce je téma, ktoré sa musíme venovať Pán Vicentini nechce zareagovať. Alebo dá najskôr slovo eh, zástupkyni Business Europe, eh, pani Hornung Draus. First, just Reaction, eh, Možno najprv veľmi rýchla reakcia v nadväznosti na to, čo ste povedali, pretože toto je otázka, ktorá skutočne je akutná, ale je to ďaleko akutnejšie v nadväznosti na nové členské štáty. A toto je jedna z otázok, kde majú vynikajúce univerzity, naozaj e, proste produkujú e, vynikajúcich inžinierov, doktorov a tak ďalej a tých potom e, prichádzajú do našich e, krajín. A toto je vlastne výzva v nadväznosti na náš vnútorný trh. Toto je typická otázka, ktorú musíme riešiť na najvyššej úrovni. Akým spôsobom vlastne e, takýto nesúlad, nezosúladenie proste budeme riešiť. A pokiaľ ide o ten druhý bod, v nadväznosti na segregáciu na trhu práce, o akej segregácii hovoríte? Máme samozrejme veľké ku segregáciu, pretože e, bohužiaľ v mnohých proste krajinách e, ženy pra, pr- pracujú v tých administratívnych e, pozíciách. Nie, toto je nová segregácia. Segregácia v nadväznosti na tieto tzv. hladko prebiehajúce pracovné miesta a keď sa na to pozrete, e, keď si spočítate tie jednotlivé percentá, ktoré sme dostali e, na základe tohto prieskumu z Eurofoundu, viac ako polovica v podstate týchto pracovných miest je označená ako nie dobré pracovné miesta. Samozrejme, že tam je množstvo indexov je tam tlak alebo zlá kvalita práce, alebo je to práca, v ktorej nemáte žiadnu perspektívu, žiadne vyhliadky. Keď sa pozriete len na tieto výsledky, vyzerá to tak, že polovička pracovných miest v Európe nie sú veľmi dobré pracovné miesta. Myslím, že sa budeme musieť pozrieť na tie údaje a tú interpretáciu. Ja by som s touto interpretáciou z vašej strany nesúhlasila. A viete, tak ako myslím, že to Michel o tom hovoril, alebo vy ste to hovorili. Máme veľmi veľa pracovných miest, keď sa pozriete na takéto uh, pracovné zmluvy. Napríklad v Nemecku uh, zistujeme, že je tam veľmi veľa uh, ľudí, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní a vlastne nájdu prácu respektíve návrat na trh práce sa im podarí len cez rôznu prácu, ktorú dostanú cez agentúry. A samozrejme, e, že patričné nariadenie vlastne hovorí o tom, že musíte mať prístup vlastne k agentúre, ale v tomto prípade agentúra je váš zamestnávateľ. Čo znamená perspektíva, čo znamenajú výhliadky. Nad tým sa musíme zamyslieť, pretože nie každý sa môže stať tým vrcholovým manažerom, nie každý sa môže stať tým najlepším inžinierom. Je samozrejme veľmi veľa rôznych uh, úrovní, e, ktoré musíme dosiahnuť a väčšina z nás vlastne takéto vyššie úrovne nikdy nedosiahne, pretože sú tam samozrejme aj otázky kvalifikácie a e, kvalitatívnej kvalifikačnej konkurencie, schopnosti a tak ďalej. Nie každý má e, potenciálne vhodné zručnosti a toto vidíme v podstate práve pokiaľ ide o naše vzdelávanie, že máme vlastne kopu um, vzdelaných ľudí, ktorí nemajú prácu. To znamená, že je tam takýto mismatch, takéto, takáto nezrovnalosť. A môžete to samozrejme robiť s mnohými ľuďmi, ale nemôžete to robiť s každým človekom. A samozrejme, že iná vec je, že je veľmi veľa pracovných miest, ktoré nie sú príjemné na výkon, na výkon samotný. A keď sa pozriete e, na históriu a na tú fyzickú prácu, fyzickú práca výroby vecí bola ďaleko namáhavejšia, ďaleko tvrdšia, tak povediac. A vďaka strojom sme boli schopní sa zbaviť množstva e, proste tej fyzickej náročnosti. Neviem, ako sa to povie e, lepšie po anglicky, ale samozrejme, že keď teraz e, stojím niekde na nejakej um, linke a robím ten istý tú istú vec e, každý deň, tak je to veľmi, veľmi e, unavujúca, unavujúce a otravné. A toto bolo popísané aj v knihe Korózia charakteru. Ale toto, e, on hovoril napríklad konkrétne o pekárniach, pretože veľa pekárov ochorelo, pretože oni sa nadýchali tej múky a potom dostali, ochoreli na plúca. A dnes vlastne máte také pekárne, kde sa všetko automatizuje a to znamená, že tí pekári, ktorí predtým vlastne zarábali e, ten chlieb e, manuálne, tak dnes vlastne len stlačia gombík. To znamená, že vlastne istým spôsobom stratili vlastne ten pocit, ktorý pri tom tej práci predtým mali. Takže istým spôsobom majú pocit, že tá práca stratila zmysel. Samozrejme, že musíte sa pozrieť na ten typ práce. Uh, ktorú robíte, pretože ja som niekedy frustrujúca, e, pretože ja som milovala písať e, napríklad rukou a už dneska to nerobím, robím len na počítači, takže je veľmi veľa vecí, ktoré sa menia. Na jednej strane samozrejme veľmi veľa tej ťažkej fyzickej práce e, likvidujeme, ale zase na druhej strane máme taký pocit, že vlastne tá práca nemá zmysel. Takže naozaj je to len otázka hodnotenia toho, ako ako sa pozeráte vlastne na túto prácu. A samozrejme, že tá digitalizácia bude pokračovať a budeme mať pravdepodobne a auta bez e, šoférov a tak ďalej. A samozrejme, že to je otázka spoločnosti, či to naozaj chceme, či chceme vlastne takéto zmeny a ak, ako to chceme zmeniť. A samozrejme, že tam s tým je spojená výzva, pretože keď sa snažíme zhor e, tie zlé pracovné miesta nejakým spôsobom zlepšiť, musíme sa zamyslieť samozrejme aj nad tým, že je potrebná ekonomická potreba že existuje ekonomická potreba, že nemôžeme sa zbaviť nejakých pracovných miest, alebo to nemôžu byť len pristahovalci, ktorí to budú robiť, alebo že by sa mala vlastne robiť takáto špinavá práca niekde, kde to nevidíme. Pozrite sa na priemysel recyklácie. My sa pozeráme na recykláciu ako na niečo, pozitívne, ale potom vidíte vlastne, že ako to, keď sa separuje tento odpad, že aké je to strašne špinavé. A robí sa to niekde v juho eh, východnej časti Ázii my v podstate toto nechceme vidieť. My chceme vidieť len tie recyklované produkty. A takže musíme sa pozerať reálnejšie trošku na tú prácu, ktorú robíme. To, to je ďaleko komplikovanejšia otázka. A nemôžeme to vyriešiť len na základe jedného prieskumu, respektíve na základe toho, že budeme príliš zovšeobecňovať. Naozaj sa musíme zamerať na detaily. Ďakujeme veľmi pekne. E, Dávam slovo pánovi Vizentínimu. Ďakujem vám za túto otázku. Ja si naozaj myslím, že je vynikajúci príklad, ktorým by sa vlastne dalo popísať, že čo znamená segregácia na pra- prác v pracovných miestach. A to je vlastne ten Brexit. Keď sa pozriete na um, tie hlasy, a na to vlastne, že kde uh, sa ako ľudia vyjadrili, tam, kde pre, prevládal Brexit, to neboli tie regióny, kde by bolo veľa migrantov, ale tie regióny, kde je najväčšia e, nezamestnanosť, chudoba, kde je sociálna e, vylúčenosť a tak ďalej, kde e, globalizačné procesy, digitalizačné procesy, tak povediať, ich ovplyvnili. To sú tí ľudia, ktorí hlasovali. A potom máme ďalší ktorí ktorý sa uh, ktorý e, sa udial vo Veľkej Británii, v Spojenom kráľovstve, 70 mladých ľudí vôbec neišlo e, k týmto e, voľbám. nevolili jednoducho. A týchto 70 to nie sú len samozrejme agentúry, ktoré ponúkajú dočasnú prácu, ale je to nie, menej nebezpečný, netypický príklad atypickej práce, ktorá je vlastne prekérna, ktorú ponúkajú tieto agentúry. A všetky tieto kategórie, to znamená tí pracovníci, ktorí boli ovplyvnení reštrukturalizačnými procesmi, ktorí prišli o prácu, ktorým nie dostatočne sa pomáha, ktorí nie sú schopní sa dostať e, znovu na trh práce, pokiaľ nebudú akceptovať veľmi nízko kvalifikované práce. Ale zase mladí ľudia, ktorí sú outsidermi a ktorí majú ťažkosti dostať sa na trh práce, ktoré neakceptujú isté typy práce. To sú problémy, o ktorých hovoríme, keď hovoríme o segregácii práce a v, v Spojenom kráľovstve to predstavuje 60 trhu práce. Toto sa netýka Francúzska, toto sa netýka Fínska alebo Švedska, ale viete, ak sa pozriete na niektoré výsledky v nadväznosti na regionálne voľby v Nemecku, vidíte, že pravdepodobne 30 takéhoto druhu ľudí, ktorí budú hlasovať za alternatívne Nemecko, pravdepodobne sa nachádzajú v podobných e, podmienkach, hlavne vo východnej časti Nemecka. Ak sa pozriete na Polsko, Polsko má veľmi podobné e, podmienky Spojenému kráľovstvu a nie je to náhoda že v Polsku máte najvyššiu úroveň prekernosti, pokiaľ ide o trh práce a máte tam najväčšiu e, priepasť v nadväznosti na produktivitu. Je tam takmer 40 na rozdiel, e, pokiaľ ide o nárast e, platov, miest a nárast produktivity. A čo by sme mali spraviť? V prvom rade si myslím, že by sme na európskej úrovni mali uh, a potom by sme to samozrejme mali presúvať aj na národnú úroveň efektívnym spôsobom. Budeme si musieť vypracovať stratégiu a prispôsobenia sa. Budeme musieť naozaj čeliť výzvam, ktoré sú pred nami, pokiaľ ide o štrukturálne reštrukturálne procesy e, kvôli globalizácii, kvôli klimatickým zmenám, kvôli digitalizácii ekonomiky a tak ďalej. Musíme sa na to pozrieť, musíme naozaj tento jav zohľadňovať a musíme nejakým spôsobom si vypracovať politiku, ktorá bude zohľadňovať e, ten tieto javy, pretože to nebude len ničenie pracovných miest, ale bude to aj tvorba pracovných miest. A ak chceme naozaj zabezpečiť, že aspoň 11 e, pracovných miest vytvoríme na miesto 10 pracovných miest, ktoré boli zlikvidované. A musíme naozaj e, sa zamyslieť nad takýmito výzvami. Ďalší bod, e, naozaj musíme urobiť to, čo povedal pán Juncker pred parlamentom v svojom prejave povedal, že potrebujeme Európu, ktorá zastrešuje ľudí. Zastrešiť ľudí, to znamená, že musíme vlastne dať, mať na mieste patričnú sieť sociálnych ochranných systémov a budeme samozrejme brať do úvahy aj dimenziu flexibility a potom sa musíme cítiť Ochránený, bezpečný na trhu práce na spolo- v rámci spoločnosti a toto je najlepší spôsob, ako zabezpečiť konkurencieschopnosť ekonomiky. A myslím si, že toto robí Európska komisia, že vytvára naozaj so- európsky sociálny pilier, pilier sociálnych práv a musíme posilniť tento pilier a musíme zabezpečiť, že tam budeme mať konkrétne akčné kroky a budeme môcť naozaj dosiahnuť konkrétne výsledky, ktoré budeme môcť predložiť ľuďom, pretože ak im nepredložíme konkrétne výsledky, tak nás to zvalcuje. Jednoducho táto veľmi negatívna čierna vlna, ktorá sa šíri Európou. Je to problém politikov, ale je to aj problém sociálnych partnerov a aktérov um, občianskej spoločnosti budeme sa musieť snažiť reagovať na reálne potreby ľudí. A samozrejme ešte posledný bod, i keď samozrejme sa snažíme o spravodlivú, spravodlivý prechod e, dobre normy a dobre fungujúce sociálne systémy ochrany. Ak sa nám nepodarí vytvoriť nové pracovné miesta. To všetko bude len písaním na vodu, pretože môžeme diskutovať o najlepších pracovných podmienkach, ktoré existujú na svete a budeme sa snažiť ich aplikovať v Európe, ale ak budeme mať nedostatok pracovných miest, tak máme problém, ktorý je ťažké vyriešiť a naozaj ekonomický rast je potrebné znovu nastoliť ekonomický raz je e, vlastne a musíme posilňovať a na jednej strane sú potrebné investície a Junckerov prác. Plán samozrejme to znamená, že aspoň niečo e, je vlastne na mieste. Keď sa pozrieme na ekonomiku a na e, znovu zotavenie ekonomiky, investície v posledných desiatich rokoch e, predstavovali nulu. Úplne to e, skolabovalo aj v súkromnom sektore, aj e, v štátnom sektore. Ak vlastne takúto špirálu nezmeníme, lebo je to naozaj špirála, ktorá sa točí smerom nadol. Pokiaľ ide o investície, tak nemôžeme zabezpečiť udržateľný zdroj udržateľnú ekonomiku v Európe. Michel hovoril o tom, že potrebujeme vlastne aj uh, nielen produktivitu posilňovať, ale aj dopyt, pretože náš export je relevantný v Európe, ale je to samozrejme len jedna časť našej ekonomiky. Hlavná časť e, našej ekonomiky spočíva e, v dopite. A máme len veľmi malý dopyt, interný dopyt. My sme vlastne zničili kapacitu ľudí kupovať si služby, tovar a naozaj tým, že by sme zvyšovali interný dopyt, e, tým sme to vlastne podkopali. Ak naozaj budeme e, posilňovať takýto dopyt, bude to lepšie. A ak e, to bude naopak, tak to bude predstavovať stagnáciu. A nebude to vlastne schopné, mnohé tieto podniky nebudú schopné v budúcnosti. A keď e, sa zamyslíme na to, že akým spomerom sa musíme vydať v ekonomike, pokiaľ ide o produktivitu a platy, áno, je tam proste istá priepas, istá medzera, ale musíme zohľadňovať aj iné sektory. V prvom rade, ako môžeme túto medzeru, túto priepasť vlastne využiť? pretože ak to vlastne e, predstavuje len zisk, tak to vlastne nepodporuje ekonomiku, ale ak tá priepasť znamená, že vlastne tie peniaze sa používajú na odbornú prípravu, na vzdelávanie a tak ďalej. Ale bohužiaľ, poslednom čase vlastne zistujeme, že sa to neinvestuje do ekonomiky. Išlo to fi- do finančných e, špekulácií, ale neznamenalo to zlepšenie ekonomiky. Čiže toto je problém, ktorý musíme riešiť. A ďalší bod. Ak je táto priepas príliš veľká, tak tá nerovnosť, ktorá z e, príliš veľkej priepasti vlastne vyplýva, znovu ovplyvňuje negatívne výkonnosť ekonomiky, to znamená produktivitu, konkurencieschopnosť a tak ďalej. A vlastne neefektívnym spôsobom zvyšuje verejné výdavky, pretože musíte nejakým spôsobom kompenzovať kvalitu. A ak ekonomika v podstate nefunguje dobre, tak potrebujete sociálnu pomoc. To je veľmi komplikovaný e, obraz, ale jediný spôsob je naozaj riešiť všetky tieto prvky realistickým spôsobom. Môžeme povedať, že nie všetko ho, ide k horšiemu, ale máme isté problémy. Musíme si uvedomiť, že problémy máme a musíme nájsť cestu, ako ich riešiť. Ďakujem, pán Roland, nech sa páči. Ja si myslím, že táto otázka je naozaj veľmi dôležitá, pretože je eminentne politická. Potrebujeme nejaký smer, ktorý sa vytvoril na základe veľmi zlých pracovných podmienok, kvalifikácia a tak ďalej. A z politického hľadiska táto situácia je veľmi vážna, treba tomu zabrániť. Máme na to nástroje, veľmi rýchlo musíme pracovať samozrejme na e, vzdelávanie a kvalifikácii, lebo tam máme skutočné problémy, treba pracovať v zhodnotení technických profesí v určitých sektoroch, kde máme nedostatok pracovnej sily a tam je aj problém teda orientácie a potom určitý počet osôb nebudeme môcť dovzdelať a preto potrebujeme rozvinúť aj iný spôsob hospodárstva či ekonomiky, e, tzv. sociálne hospodárstvo, a potom, alebo ekonomika a potom e, aj ďalší aspekt, a to by som zdôraznil, e, využívať Erasmus a iné, aby sme mali skutočné e, vzdelávanie na európskej úrovni a máme skúsenosti aj z komisie a to všetko treba aj do budúcnosti viacej rozvíjať. Ďakujem. Nech sa páči z Eurofond. Ďakujem, pani predsednička, hovorí pán Foden. Ja by som veľmi stručne zare, zareagoval na tie čísla a štatistiky a pokiaľ ide o nekvalitné pracovné miesta. My nechceme naznačovať, že polovica pracovných miest je nejakým spôsobom zlá. Keď sa pozrieme na tie skupiny, ktoré A dnes predstavila, tak sa pozeráme na to, aké pracovné miesta vykazujú podobné rysy, pokiaľ ide o kvalitu práce. A podľa toho spadajú do tých e, piatich rôznych skupín, ktoré sme nejak pomenovali. Tieto skupiny zdieľajú podobné kvalitatívne rysy, ale všetko je relatívne. Je to relatívny konštrukt, napríklad tých 19 ktoré sme označili za nekvalitné pracovné miesta. Áno, tie e, vo všetkých tých siedmých dimenziách majú zlé ukazovateľa, ale nie je to ilegálna práca ani nútená a je to normálna súčasť pracovného trhu. Takže z týchto 19% alebo z 13% tej kategórie Andrew Pressure že by to boli nejaké nesprávne pracovné miesta, alebo že ich jasne môžeme onálepkovať ako nekvalitné. Majú samozrejme určité rysy, ktoré musíme vylepšiť. A tá skupina, ktorú voláme poor quality, teda nízka kvalita, tak tam je možnosť konať, pretože tých sedem ukazovateľov tam e, vykazuje zlé hodnoty. Ešte niekoľko poznámok, pani predsednička. Či je pohár poloplný alebo poloprázdny, Spomenul by som dve konkrétne veci. V správe diskutujeme aj o zdraví a bezpečnosti a o tom, či zamestnanci sú dobre informovaní o rizikách pri svojej práci a tu si myslím, že všeobecný stav je pozitívny. Veľká väčšina pracovníkov uvádza, že sú dobre informovaní, ale asi 10 hovorí, že nie. Keď sa na to pozrieme detálnejšie, tak je to úmerné tomu veľkému počtu pracovníkov, ktorí sú vystavení rizikám a nie sú informovaní. Je tu vysoký podiel tých pracovisk, kde neexistuje výbor pre zdravie a bezpečnosť na pracovisku. Potom je tu vysoké percento tých, ktorí majú neisté pracovné zmluvy. Celkový obraz je síce e, pozitívny, ale treba skúmať aj detaily. A ešte k tej predchádzajúcej diskusii o úlohe udržateľnej práce a ako ju urobiť udržateľnú v kontexte demografických zmien. V správe sú určité rysy pracovných podmienok, ktoré na to majú vplyv. O tom sa určite bude hovoriť viacej popoludní presúvanie práce, v niektorých prípadoch je to nevyhnutné, keď je práca príliš intenzívna, kde je riziko straty pracovného miesta, kde je nepriaznivé sociálne správanie. Tam eh, rastie pravdepodobnosť, že respondent odpovie, že tam nechce ďalej pracovať. Samozrejme, že riešenie závisí na dobrom manažmente, kvalite, na E, lepšom začlenení sociálnych aktérov do dialogu a tak ďalej, ale to všetko nie sú nákladné veci, to sa dá vyriešiť bez veľkých nákladov. Ďakujem, hovorí pani predsednička. Máte otázku? Nech sa páči. Nech sa páči, stlači, stlačte červený alebo modrý gombík skôr, aby zelený, pardon. Ďakujem pekne. Som z Oxfordskej univerzity. Pán Pirinsky spomenul niečo veľmi zaujímavé, že malé percento ľudí si uvedomuje, že urobili zlú prácu a na 83. stránke sa hovorí, že len polovica zamestnancov má pocit, že sú zapojení do otázok týkajúcich sa organizácie práce. V niektorých organizáciách je to dokonca tretina. K tejto téme existuje veľa literatúry a tam sa hovorí, že by sme mali rozvíjať organizácie, ktoré priebežne zlepšujú pracovné procesy a ja mám pocit, že v Európe čelíme, čelíme manažerskému problému, ako najlepšie zapojiť zamestnancov do organizácie pre dobro všetkých zainteresovaných. E, mňa by zaujímalo, čo si panel myslí o pokroku v tejto veľmi dôležitej otázke. Pani predsednička, ešte nevypršal čas. Pán Pirinsky, nech sa páči. Áno, ja si myslím, že taká krátka odpoveď by bola, alebo riešenie, že sociálny dialog, kolektívne vyjednávanie, ak pracovníci majú pocit, že ich neberú do úvahy, ak sa cítia ponechaní bokom, že nikto nevypočuje ich hlas, tak samozrejme záver na konci dňa, že pracovníci majú pocit, že ani ich práca nie je dobre vykonávaná. Jeden, jedným zo slabých miest v oblasti riadenia e, je toto. Sociálny dialog behom rokov pravdepodobne stratil pozornosť, ktorú si zaslúži našu pozornosť. Za posledné dva roky Európska komisia sa snažila o oživenie sociálneho e, dialogu a to s veľkým úsilím. A preto sa aj v súčasnosti diskutuje stále okolo e, sociálneho piliera. Ale je tu stále to ale. Čo to je ten sociálny dialog? To znamená, že e, zainteresovaní sa rozprávajú. A tu nejde len o nejaký zdvorilostný rozhovor občas, ale ide o skutočnú podrobnú diskusiu. Treba sa venovať témam, ktoré sú problematické, treba ich e, e, na ne poukázať. Ja oceňujem ten proces, ktorý bol spustený v marci v Európskom parlamente a hlavne vo výbore EMPL pripravujeme uznesenie. A toto uznesenie e, hovorí, že ak chceme mať funkčný sociálny pilier, tak potrebujeme také normatívne ustanovenia a s jasnými mechanizmami a predovšetkým tam musia byť zdroje to je síce pekné, že máme nejaké vyhlásenia záujmov, že niečo chceme dosiahnuť, ale keď na to nedáte dostatočné prostriedky, tak nakoniec toho nič neurobíte. Pán Servos hovoril o zvýšení e, miery zamestnanosti. Áno, ale tie údaje treba si jasne e, zanalizovať, možno aj spochybniť, akým spôsobom sú spracované čo je vlastne problémom v skutočnosti? Máme tu paradigmu rozpočtovej zodpovednosti k tomu, ako pristupujeme k stabilite a pán Servostov je veľmi dobré. Ako sa využívajú napríklad sociálne fondy? Tieto fondy v súčasnosti nie sú postačujúce Napríklad e, odborné celoživotné vzdelávanie nemá dostatočnú finančnú podporu. Podpora sociálneho aspektu našej trhovej ekonomiky je nepostačujúca. A napriek skúsenostiam z Portugalska či Španielska konštatujeme stále dogmatický prístup a ja mám pocit, že e, stojíme z oči oči politike, ktorá, ktorá umožní len veľmi mierny návrat k pôvodnej situácii v otázke ekonomiky, ekonomického rastu. Potom je tu ten problém stagnácie príjmov. EÚ, ja si myslím, že v súčasnosti čelí existenčnej výzve. a buď musí, musíme byť schopní týmto výzvam odpovedať, alebo budeme pokračovať cestou Brexitu a tým, a, a, a tým ako bol zvolený pán Trump. Ďakujem. Nech sa páči. Ďalší, ďalší žiadosť o slovo. Ďakujem. Poďakoval by som týmu z Eurofondu, ktorý urobil túto analýzu. Ich správa je naozaj zaujímavá a odlišná od bežných, pretože má jasný koncepčný rámec a popisuje prácu, život. Z teoretického hľadiska to má e, dobré základy a je tento dokument zrozumiteľný aj pre neodborníkov. A to, ako laici chápu život v rámci slovníku, ktorý používajú v rámci tých kategórií a pritom eh, nezachádzajú do zbytočných detajlov, tak to je rovnako dôležité ako pochopenie kvality samej. A dôvod, prečo si myslím, že je to také dôležité, je preto, že to poskytuje nové možnosti, nové možnosti, ako sa zamyslieť nad tým, ako dotvárať politiku vďaka tejto záležitosti, ako to môže povzbudiť zmenu. Náš fínsky poradca nám hovoril, že chce, aby Fínsko malo najlepšiu kvalitu práce do roku 2020. To znamená, mohli by sme nejakým spôsobom podporiť konkurenciu medzi krajinami alebo sa zamerať na priemyselný sektor, aby sme preukázali to, že tí, ktorí nemôžu robiť nábor v určitých sektoroch, to môžu robiť tým, že budú posilňovať kvalitu práce alebo tak, že zamestnávateľia sa zamyslia nad tým, ako konať nielen abstraktne, ale ako využiť existujúce nástroje a ako zadefinovať, v akej situácii sú v porovnaní s inými zamestnávateľmi a tak získavať aj nových zamestnancov. A mňa by zaujímalo, ako panel vzhľadom k prístupnosti tejto správy môže túto správu využiť v politike novým spôsobom. Ďakujem. OK, yeah, thank you. OK, um, thank you very much. I, I also think that... Ďakujem veľmi pekne. <clears throat> Ja si tiež myslím, že je to brilantná správa, ktorú ste dnes prezentovali a budem sa snažiť byť čo najstručnejšia. Chcela by som poukázať na to jadro pre mňa, jadro e, celej tejto otázky. E, pán e, Vizentini povedal v svojej prezentácii, že vidí vo všeobecne zhoršovanie kvality práce v Európe Ja samozrejme na základe toho, čo som videla, pokiaľ ide o prezentáciu, ktorú e, vypracovala pani Parion Perion, ak porovnáme rok 2015 s rokom 2010, tak dostaneme tie zlaté indikátory. Tie indikátory sú buď e, ploche, tak povediať, že sa nezmenia od roku 2010 do roku 2015, alebo sú horšie, pokiaľ ide o intenzitu práce, tam je to trošku zhoršené a jediná, ktorý je lepší, to sú zručnosti. Takže je to veľmi zaujímavá schéma z dvoch dôvodov. Keď sa pozriete na stranu 7, pokiaľ ide o pracovné zručnosti, a možnosti, tak vlastne to sa týka odbornej prípravy, o ktorú požiadajú a dostanú takíto zamestnanci. A čo je dobré, to je skutočne fakt, že sa to zlepšuje, ale toto je fakt, e, že pravdepodobne je to prítomné v rôznych typoch práce Predpokladám, že to tak je a pokiaľ ide o túto prvú časť mojich myšlienok, áno, v poriadku, vyzerá to tak, že pracovné podmienky sa zhoršili tak čo by nás zaujímalo, a neviem, že či toto môžeme nejakým spôsobom z tej správy vyčítať, lebo som nevidela tie mikroúdaje, ale to sú dve veci. Aby sme e, vážnejším ekonomickým spôsobom hodnotili, ako, o čo je horšia tá kvalita a práca, pracovných miest, ako bola v minulosti. Potrebovali by sme vedieť a pravdepodobne máte takéto údaje v správe to, čo ste hovorili e, v diapozitíve číslo 8, pokiaľ ide o samotný status týchto zamestnancov. Čo by som chcela vedieť? Neviem, či máte tieto informácie. Aký podiel je takých e, ľudí, ktorí sú dnes e, samostatne zárobkovo činní, ktorí sa vlastne dostali do tejto situácie predtým, pred piatimi rokmi boli vlastne tí, ktorí dostávali plat, čiže boli normálnymi zamestnancami. To znamená, že boli e, pracovníkmi, ktorí dostávali plat a teraz už vlastne nie sú tými, ktorí dostávajú plat, ale sú samostatne zárobkovo činy. Takže toto je otázka, respektíve inými slovami, chcela by som vedieť, ako sa vlastne, e, ako sa rozvíja takýto prechod v Európe. Ďakujem vám. A môžem dokončiť, ak by ste mohla byť veľmi stručná. A keď sa pozrieme teraz na tieto profily, keď sa pozrieme na tie typy práce, ktoré sú pod tlakom alebo sú zlej kvality pracovné miesta. To znamená, že jedna tretina pracovníkov v EÚ sú vlastne v týchto dvoch skupinách. A znovu, tu by sme chceli vedieť, že ako sa to vyvíjalo v priebehu času, pretože od, naozaj nevieme. To znamená, že ten longitudinálny aspekt je veľmi dôležitý. A posledná otázka, prosím, pred prestávkou na obed. Budete mať celkom určite aj neskôr možnosť položiť otázky, takže posledná otázka pred obedom. Ďakujem. Pochádzam z Dánska. Dánsko by malo byť e, tou najšťastnejšou krajinou v Európe. A ja pracujem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia a pri práci. Celý život som vlastne e, lekárkou, ktorá sa zaoberá práve e, ochranou zdravia pri práci a samozrejme, že tá situácia je rôzna v rôznych typoch pracovných miest a keď pracujete s kvalitou práce, tak si myslím, že tam existuje možnosť, že tieto rozdiely vlastne zmiznú. Ja si myslím, že ak musíte ak chcete pracovať na tom, aby sa pracovné miesta zlepšili, musíte vedieť, že ak sú exponované uh, títo ľudia veciam ako je prach alebo čokoľvek iné, takže to predstavuje veľké zdravotné riziko. A ak pracujete na stavbe alebo v stavebnom priemysle, tak stále ešte musíte dvíhať ťažké veci, máte e, chlad, e, zlé počasie, v ktorom sa pracuje a ak e, upratujete, možno, že nedvíhate také veľmi ťažké veci, ale je to tvrdá záťaž fyzická záťaž počas celého dňa. A tieto rozdiely vlastne e, sa tam nerozlišujú, keď hovoríte o kvalite. Myslím si, že kvalitu života nemôžeme miešať e, vystavením e, sa chemikáliám alebo dvíhaním ťažkých nákladov alebo baktér, vystavením baktériám, pretože častokrát máme v kamióne šoféra, a, ktorý vezie nejaký nebezpečný náklad. To znamená, musíte hovoriť o reálnej veci a potom sa to snažiť zmeniť. Je jediný spôsob, ako sa to dá zmeniť, naozaj e, zaangažovať e, sociálnych partnerov, aby skutočne prebiehal dialog, aby sa vzájomne rozprávali, aby sa snažili riešiť priamo e, problémy na pracovnom mieste. A myslím si, že ak ste zamestnancov, tom zamestnávateľom môžete byť vlastne hrdí na to, keď dávate dobré pracovné miesta pracovníkom a môžete sa starať vlastne o nich tak, aby mohli pracovať počas celého života. A ak máte takých ľudí, ktorí musia zostať dlhšie na pracovisku, musíte brať do úvahy, že ľudia sú rôzni. Niektorí ľudia sú zdraví, niektorí ľudia trpia chronickými chorobami a toto takisto musíte brať do úvahy, keď e, zistujete, že ako by sa mohla vykonávať daná práca. A samozrejme, že čím je človek starší, tak tým viac je rozdiel medzi zdravým 60-ročným a nezdravým 60-ročným človekom. To znamená, že chcem povedať len to, že tá kvalita sa nedá jednoducho eh, všeobecne eh, aplikovať na všetko, pretože eh, je potrebné si uvedomiť, že ľudia majú istý typ práce. Ďakujem vám veľmi pekne. Bohužiaľ eh, sa nám čas kráti pred eh, prestávkou na obed, ale keby sme sa snažili vybrať niečo, čo by ste chceli pripomienkovať, ja si myslím, že by som mohla dať 3 minúty e, každému. Začali by sme pánom Servosom a potom by každý z vás dostal 3 minúty a potom možno budeme mať možnosť sa vrátiť k niektorým z týchto otázok, ktoré tu odzneli teraz a hovoriť o nich popoludní. Pán Servos, nech sa páči, máte 3 minúty. Veľmi pekne vám ďakujem, budem veľmi stručný. Jedna myšlienka, ktorá sa týka kľúčových záležitostí. Pán Roland veľmi e, rozumne hovoril o vzdelávaní pri zamestnaní a, a o týchto zručnostiach a toto sú veci, ktoré sú veľmi dôležité. A naozaj musím povedať, že vlastne začíname s istou zmluvou, pokiaľ ide o mobilitu. A boli sme požiadaní, aby tento projekt, ktorý naozaj berie do úvahy veľmi veľkú škálu zamestnaní, aby to nebol len pilotný projekt, ale aby to bol naozaj reálny projekt. A o čom chcem hovoriť, pretože som naozaj veľmi pozorne som si vypočul a tie pripomienky e, z Univerzity v Oxfordu. Ak sa pozriete na e, umiestnenie e, univerzít na svete. Len dve európske univerzity sú na tých vysokých miestach Oxfordská a Cambridgeská, len dotera, doteraz pretože obidve tieto univerzity nebudú za chvíľku klasifikované ako európske univerzity. Nechcem tým vyjadrovať nejakú lútosť, ale chcem povedať, že všetky ostatné univerzity v Európe budú musieť zlepšiť svoju prácu, pretože ak chceme mať najlepších inžinierov v oblasti IT, alebo ak chceme mať vôbec najlepších inžinierov, tak je absolútne nevyhnutné, aby začali Európske univerzity produkovať lepších študentov, aby to boli naozaj študenti, ktorí môžu pracovať na trhu práce a reagovať na potreby e, trhu práci. Takto by som na to odpovedal. Myslím, že máme len dve minúty. Pán Vizentíny, len dve pripomienky. Prvá pripomienka. Naozaj plne súhlasím e, so všetkými z vás, ktorí povedali, že naozaj Ehm, musíme sa venovať trošku viac detailom, pretože keď v podstate sa zameriavame na priemer, priemer reprezentuje realitu takú, aká je. A táto správa je veľmi naozaj zaujímavá, aj tie výsledky. A naozaj je potrebné sa zamerať na tie drobnosti a pochopiť tie rôzne kategórie, e, rôzne odvetvia, špecifické pracovné podmienky, ktoré sú presne to, čo predstavuje realita, to, čo sa naozaj deje v praxi. A toto je niečo, čo musíme vedieť. Takže ak by sme mohli byť e, naďalej s vami v styku, bolo by dobré, aby sme pochopili vlastne, že čo je za tými jednotlivými číselnými údajmi. Bolo by to veľmi dôležité pre sociálnych partnerov a ostatných aktérov, ak by sme mohli relevantne využívať túto správu. A ďalšia pripomienka sa týka faktu, že som skutočne presvedčený, že sociálni partnery sú tí najlepší aktéry, pokiaľ ide o trh práce, pretože je potrebné všetky tieto problémy riešiť riešiť spoločne. A v takomto slova zmysle e, ten dôraz e, by mal byť na e, priemyselné vzťahy, teda na, od, na trilaterálne vzťahy, na sektorálne, odvetvové úrovni, sociálny dialog, kolektívne vyjednávanie. Toto môže naozaj zohrávať základnú úlohu pri riešení týchto problémov, tak povediať, na mieru ušitým spôsobom. Sociálni partnery sú samozrejme aktéry e, vo všetkom tomto kontexte a naozaj môžu zohrávať patričnú úlohu v nadväznosti na sociálny dialog a sociálne vyjednávanie. Ďakujem pekne. Pani Hornong Draus, dávam vám slovo nakrátko. 100% súhlasím s tým, čo práve povedal Luka. Potrebujeme naozaj veľmi konkrétny prístup a David Folden povedal veľmi správne, že veľa týchto otázok, ktoré boli identifikované v tomto prieskume, že to sú otázky, ktoré je potrebné eh, naozaj prispôsobovať eh, si diferenciovaným spôsobom na tú lokálnu úroveň. Ale pokiaľ ide o sociálne partnerstvo, to je veľká výzva. Máme tam výzvu, pretože je stále ťažšie a ťažšie zmobilizovať eh, vlastne Eh, tieto veci a to je generačný problém, pretože každý hovorí o zamestnávateľovi, ale kto hovorí o zamestnancovi a jeho angažovanosti pretože táto mladá eh, generácia prichádza s veľkými očakávaniami. Samozrejme, že to karikatuje, eh, ale v podstate majú pocit, že e, sa nemajú prečo angažovať, že vlastne nemajú nejakú dlhodobú perspektívu. Čiže musíme naozaj tieto kolektívne e, kroky znovu nastoliť, ale naozaj na konkrétnej úrovni, aby to naozaj spôsobilo nejaké rozdiely v živote ľudí. A ešte posledné slovo varovanie, respektíve diferenciácie, ktorú musíme zohľadňovať aj na európskej úrovni. Ak sociálny pilier má produkovať prázdny jazyk, prázdnu reč, tak to môže v podstate e, vytvoriť očakávanie, ktoré potom nie je možné splniť. A to by bola katastrofa, lebo na európskej úrovni naozaj sa snaži, by sme sa mali snažiť zlepšiť realitu a naozaj plniť to, čo hovoríme a nevytvárať nejaké prázdne mušle plné slov, ale potom, keď e, sa človek nad tým zamyslí, čo to pre mňa znamená v realite, tak to nie je nič. Takže chceme, aby sa sociálny pilier vlastne vyvíjal praktickým spôsobom a aby sme na miestnej úrovni pomáhali ľuďom. Ďakujem, pán Roland. Záverom by som aj zareagoval na niektoré vystúpenia. Či je konkurencia eh, alebo nejaká konkurencia v EÚ medzi krajinami, e, pokiaľ ide o najlepší blahobyt pri práci. Keď by to existovalo, aplikujme najlepšie postupy, aby sa tak stalo. Ďalšia otázka, ktorá samozrejme treba ju položiť podnikateľom, manažerom, ale aj nám. Mali by sme prístup e, z hora na dola naopak, ale teraz máme horizontálny prístup. Ľudia všetci pracovníci, manažery sa musia účastiť, účastniť. E, ten participatívny postup je veľmi dôležitý. Venujeme sa tej ekonomickej a sociálnej demokracie, ako ju postaviť v súčasnom svete. A čím bližšie sme realite, tak tým e, môžeme byť pragmatickejší a vyriešime skutočné problémy dobrým riešením firma to bude tým centrálnym miestom a všetci ostatní e, e, sa budú môcť použi- poučiť. Úlohou politikov je vytvoriť rámec, taký rámec, ktorý podnieti takéto možnosti. Mali by sme sa špecificky venovať niektorým e, firmám, hlavne MSP, malým a stredným podnikom tam nemôžeme stanoviť nižšie ciele, ale musia byť koherentnejšie v porovnaní so skutočnosťou. Sociálny dialog, samozrejme, hlavne sociálni partnery sú zodpovední a musia ho robiť, ale aj tu politici majú úlohu a pozerám sa na komisiu. Samozrejme, všetci vedieme rôzny dialog. My v Melgicku. ja ako generálny tajomník odborárskej organizácie hovorím zo skúseností E, tie voľby ako prebiehali ako keby pápežské e, a tie rokovania prebehli tak, že predstaviteľov zamestnávateľov a predstaviteľov odborov sa uzavreli do jednej miestnosti a tam e, vy budete sedieť a kým sa nedohodnete, tak vás odtiaľ nepustíme. Možno to dobre fungovalo v Belgicku, ale ak si dobre pamätám, E, túto metódu by sme mohli nazvať metódu z Valdy 6 za Delorsa. Pán Pirinsky, nech sa páči. Uh, can... Ďakujem. Jedna z otázok. Ako by sa táto správa mohla uh, dostať do praxe je, venovať zvyšenú pozornosť rozdielom, ktoré sa schovávajú za priemernými informáciami aj územne, aj medzi sektormi. Isté, že máme odlišné situácie v rôznych sférach. To si vyžaduje samozrejme odlišný politický prístup. Chcel by som sa však vrátiť ešte predchádzajúcemu vyjadreniu pána Servosa, ktorý spomenul španielské sestričky, ktoré pracujú vo Francúzsku. Dajú sa rozvíjať e, e, zručnosti, veľmi vysoké zručnosti, napríklad v Bulharsku to tiež vidíme. A potom títo vysoko vzdelaní ľudia odchádzajú, odídu pracovať tam, kde majú lepšie mzdy, kde majú atraktívnejšie podmienky. Teda ak uznáme, že sú tu tieto nerovnosti, musíme sa zamerať na tému kohézie, súdržnosti um, územnej, e, sociálnej a ekonomickej súdržnosti. Musíme oživiť politiku reindustrializácie, pretože napríklad um, situácia Caterpillaru a dokazuje práve nedostatok takejto um, súdržnosti, koordinácie. Keď sa pozrieme na článok 3 zmluvy, kde sa jasne hovorí, že je potrebná, nevyhnutná táto súdržnosť a zjednotenie viacerých úrovní. A aj tu partnerstvo, vrátanie sociálneho partnerstva je mimoriadne potrebné. Môžeme položiť množstvo otázok, ako napríklad eh, to, čo pani Horn teraz povedala, či mladých ľudí zaujíma členstvo v odboroch. Ďalšia otázka však je podľa mňa, či vytvárame eh, také podmienky, kde výsledky pre zamestnancov zvýhodnia členstvo v odboroch pre týchto zamestnancov, že v tom budú vidieť nejaký zmysel. Sme totiž svedkami akéhosi znevažovania, angažovania sa v odborových organizáciách a tým pádom pracovníci uprednostňujú individuálny vzťah so zamestnávateľom a to má samozrejme za následok veľmi negatívne výsledky, ktoré vidíme v súčasnosti. Ďakujem pekne, pán Foden. Ďakujem. Správa je k dispozícii a je na našej stránke. E, môžem vám všetkým odporučiť, aby ste o tom informovali svojich kolegov, aby sa na správu neváhali aj podrobnejšie pozrieť, ako ju teda využiť v e, snahe ovplyvniť dianie. Myslím si, že vychádzajúc aj z fínskeho príkladu. Myslím, že sa môžeme ponaučiť jedni od druhých. Možno tiež aj tak trošku evangelizácie by si to vyžadovalo. A to môže mať rôznu podobu, môže to prebiehať na rôznych fórach, napríklad na rôznych profesionálnych sieťach, eh, firmných sieťach, eh, na úrovni odborov, som sociálneho dialógu. V posledných rokoch máme kontakty aj s Európskou sieťou aj keď teraz sa tieto kontakty už trošku prerušili, aj tu je snaž hľadať e, riešenia e, výhodné pre všetky strany. Nás by veľmi potešilo, keby sme mohli viesť podrobnejšie diskusie s Business Europe, e, Európskou odborovou centrálou v akékoľvek forme, v akékoľvek podobe. A ešte na záver zazneli aj podrobnejšie otázky z pléna otázky. Ďakujeme pekne. Celkom iste bude možnosť e, dopracovať sa k odpovediam aj na tie otázky, ktoré zatiaľ zodpovedané neboli. Teraz si dovolím pozvať všetkých účastníkov na obed tu pred sálou a začína to i hneď teraz. A popoludnejšiu časť našej konferencie začíname o pol tretej. Tu, v tejto istej sále. Je to mimoriadne zaujímavé stretnutie, pretože sa bude týkať skombinovania práce so životom, ktorý sa netýka práce teda udržateľná práca priebehu celého života. To je veľmi zaujímavá téma. A ďalej tretí panel sa bude venovať otázkam budovania globálnej agendy pre pracovný život, význam takého výskumu, ktorý vychádza zo skutočných eh, poznatkov ešte stále je sa teda čo dozvedieť a teraz eh, ešte aj bude priestor dostať odpoveď na otázky, ktoré ste zatiaľ položili. Nech sa páči, pozývame vás srdečne na obed pred sálou a ďakujem ešte za záujem a za účasť teraz do poludne. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Uh,